So, dear members... Vážení poslanci a poslankyne, vítam vás na schôdzi FEM, výboru FEM. Bohužiaľ, pani predsednička v súčasnosti je zanepraznená, nemôže byť prítomná, takže budem ju zastupovať počas nasledujúcich dvoch hodín. Prvý bod, prijatia programu, schválenie programu. Ak nemáme žiadne návrhy, otázky, budem považovať program za schválený. you can tell them to, to do it if they want. You can announce that they can do the announcement oh. if they wish, maybe. I don't know. What you No. Počuje, to teraz bola možnosť? Pokračujeme v našich protestných akciách. Dnes je 35. deň. E, dnes pracujeme bez e, načasov. No comments. Ďalší bod programu. Mm, e, schválenie mm, zápisnice z dvoch predchádzajúcich eh, schôdzí a teraz nasledujúce bolo to znamenia predsedničky. Najprv odporúčania eh, koordinátorov. Na schôdzi dňa 20. júna koordinátori sa rozhodli nasledovne pripraviť sa stanovisko vo forme pozmeňujúcich návrhov k legislatívnej správe výboru LIBE o štatistike spoločenstva migrácie medzinárodnej ochrane a že táto správa sa prideli skupine ALDE ďalej. Pripraví sa stanovisko k výročnej správe o ľudských právach a demokracii vo svete, výbor druhá a o politike Európskej únie v tejto veci a táto správa sa prideli skupine EPP. Ďalej pripraví sa stanovisko k legislatívnej správe výboru EMPL o európskom semestri a táto správa sa prideli skupine Zelený EFA pripraviť sa stanovisko vo forme pozmeňujúcich návrhov vo, k správe výboru EKON na rovnakú tému a táto sa prideli skupine SAD. Ďalej sa dohodlo, že neboli dôvody na to, aby výbor FAM prispieval e, k legislatívnej správe výboru NV o hodnotení e, technológií v oblasti zdravia Pripraví sa otázka ústne zodpovedania ohľadom eh, víziev a stratégií eh, pre boj s rakovinou u žien a ďalšími sprievodnými ochoreniami. Dostane tá skupina FDD. Pripraví sa uznesenie mm, na otázku na ústne zodpovedanie ohľadom Západného Balkánu január 2019 a pripraví sa výmena názorov s zástupcami Medzinárodného domu žien v Ríme vo vzťahu k eh, ďalšiemu balíčku legislatívnom balíčku o viacročnom finančnom rámci sa pripraví správa v zmysle pravidla 54 a tá sa prideli skupine EPP. Pripravuje sa stanovisko ohľadom spoločnej polnospodárskej politiky. Dostane to skupina EPP. Ďalej pripravuje sa stanoviska ohľadom e, Európskeho sociálneho fondu Plus. E, Tý pripraví e, skupina EPP a správa o susedstve, rozvoji a medzinárodnej spolupráci a príslušnom nástroji to pripraví skupina GUE. Pripraví sa stanovisko vo forme pozmeňujúcich návrhov k výboru k správe výboru EMPL ohľadom Európskeho globalizačného fondu, to pripraví pani predsednička, napokon pripraví sa na vrst stanoviska e, e, vo vzťahu k výboru k správe výboru Júri e, ohľadom tvorby programu v oblasti spravodlivosti. Toto stanovisko dostáva skupina ALDE. A dnešný, ďalší bod, ten je najdôležitejší pre dnešný program, akčný plán v súvislosti s nerovnakým odmeňovaním mužov a žien. Začíname vypočutie. Niekoľko procesných poznámok. 24. januára 2018 koordinátori sa dohodli, že usporiadame vypočutie ohľadom akčného plánu Európskej únie na obdobie rokov 18 až 20 otázky nerovnakého mm, odmeňovania. Budeme analyzovať e, návrhy e, akčného plánu 2017 až 2019 v súvislosti s týmto problémom. Túto správu pripravila komisia v roku 2017. Nerovnaké odmenovanie predstavuje jedným z najväčších problémov, s ktorými sa stretávajú ženy počas svojho života v Európskej únii. E, v priemere e, e, ženy za hodinu práce dostávajú priemerne o 16 menej než muži a rátame s tým, že generálne riaditeľstvo pre spravodlivosť a predstaviteľia e, zamestnancov a zamestnávateľov e, vedeckej obce e, sa k tomu vyjadria. Akčný plán rata s opatreniami zo strany komisie na boj proti nerovnakému odmeňovaniu mužov a žien. Takže začneme s vystúpeniem. My organizujeme to nasledovným spôsobom. Najprv vystúpia prví tri rečničky Martina Astola, generálna rediteľka generálneho rediteľstva pre spravodlivosť z Európskej komisie. Vítame vás. Gigan Hunt, eh, eh, vedúci partner McKenzie eh, z Veľkej Británie, Irlandie. Ingrid Meritz, vedúca odboru Rakúskeho, Rakúskeho more práce. Navrhujem zhruba 10 minút pre každého rečníka a potom si e, e, vypočujeme troch ďalších pozvaných hostí. Tak odozdávam slovo Tine Sterla. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, a ďakujem aj za to, že ste ma pozvali na toto vypočutie o téme, ktorá je veľmi dôležitá a domnievam sa, že pre toto publikum, ktoré vidíme zložené e, e, najmä zo žien, aj keď e, našťastie nie úplne zo žien, osobitne významná. E, princíp rovnakého odmeňovania je zakotvený v základných e, kameňoch, stavebných kameňoch európskeho práva z e, rímskej zmluvy z roku 1957 a to je práve doba, kedy ženy začali masívnejšie vstupovať na pracovný trh, ale ako bolo spomenuté, tak ešte stále dostávajú o 16% menej v priemere ako muži a to porovnáme hodinovú mzdu. Toto je nesprávne z morálneho aj e, sociálneho hľadiska. Je to prekážka optimálnemu fungovaniu pracovných trhov a je to prekážka budovania ekonomickej prosperity. Takže podpora toho, aby ženy dostávali za rovnakú prácu rovnakú plácu, Eh, je situáciou, v ktorej môžu vyhrať obe strany. Je to krok k uspravodlivejšej spoločnosti a zároveň je to možný stimul ekonomického rastu. A ako už bolo spomenuté, 20. novembra minulého roka komisia schválila svoj európsky akčný plán o odstraňovaní nerovnakého odmeňovania mužov a žien. A my vieme, že Dôvody pre takéto nerovnaké odmeňovanie sú rôzne, je ich mnoho a sú veľmi komplikované, vyplýv, alebo vychádzajú z pôvodných rodových stereotypov a e, nerovnovážnej e, zamestnaneckej politiky počas e, obdobia, kedy sa e, nedostatočne presadzovala napríklad transparentnosť miest. Takže je tu mnoho dôvodov e, nerovnakého odmeňovania rodov, avšak e, zároveň sú tu veľmi relevantné politické aj legislatívne dôvody týchto rozdielov. Takže potrebujeme komplexný prístup na legislatívnej strane aj na nelegislatívnej strane. A ide o to, že treba naozaj veľké odhodlanie tých, ktorí rozhodujú na národnej ako aj európskej úrovni. A prvou úlohou je zabezpečiť, aby princíp rovnakého odmeňovania, ktorý je zakotvený v základných zmluvách aj v európskom aký, bol dôsledne implementovaný vo všetkých členských štátoch. Komisia samozrejme monitoruje, či členské štáty uplatňujú zákony o rovnakom odmeňovaní takto dôsledne a kontaktujeme tiež všetkých zainteresovaných pri tomto hodnotení. A jedným z hlavných faktorov je e, segregácia mužov a žien tak vertikálna, ako aj z hľadiska povolaní. Muži a ženy, ktorí vstupujú, teda ženy vstupujú do e, horšie platených zamestnaní, ženy sú menej zastúpené vo vedúcich pozíciách a ženy častejšie berú prácu na čiastočný úvezok a prerušujú svoju kariéru na to, aby sa starali o deti alebo závislého rodinného príslušníka a e, ženy, alebo my, e, platia vyššiu nepriamu cenu za tieto rozhodnutia. A pre mňa je šokujúce, že napríklad dôchodky žien sú o 40 nižšie než e, dôchodky mužov. Čiže je tu riziko e, prepadu do chudoby, ktoré hrozí najmä ženám. A preto e, zacielenie rôznych e, opatrení si kladie za úlohu najmä odstrániť túto segregáciu, rodové stereotypy a my tiež vyzývame členské štáty, aby eliminovali nedostatočné odmeňovanie napríklad v sektore školstva, teda nedostatočné odmeňovanie učiteľov podporujeme e, to, aby sa ženy e, dostávali do oblastí, ktoré tradične neboli dominované ženami, napríklad e, v doprave, a aby muži zase vstupovali do sektorov tradične dominovaných ženami, napríklad v zdravotníctve. Okrem iného podporujeme aktivity, ktoré vedú k um, väčšiemu zapojeniu žen do vedy. Tento rok um, bolo 100 takýchto žiadostí a na zoznam sa, alebo teda skrátený zoznam sa dostalo 40 e, žien a cena bola udelená trom e, podnikateľkám z Talianska, Španielska a Rakúska, ktoré pôsobia v oblasti e, biotechnológií, internetu vecí a bio, biovied. No a tu treba povedať, že komisia naďalej podporuje návrh na to, aby ženy boli rovnako zastúpené v správnych radách spoločnosti a tento návrh sa snažíme presadiť v praxi ešte pred ďalšími voľbami do Európskeho parlamentu. Tiež e, sme predložili návrh o rovnováhe pracovného a rodinného života na ostatnej rade EPSCO. E, rada podporila všeobecný e, prístup v tejto otázke. My sa tešíme na rokovania v trialógu, v ktorých sa stretnú spoluzákonodarcovia a ku ktorým dôjde čoskoro a dúfame, že tam tá úroveň ambícií bude rovnako vysoká. Transparentnosť odmeňovania je jedným z kľúčových nástrojov na to, aby sa odhalili existujúce rozdiely v, odmen v odmeňovaní žien a mužov v rámci spoločnosti. A tu už v roku 2014 komisia tento problém riešila schválením odporúčania o posilnení princípu rovnakého odmeňovania mužov a žien prostredníctvom transparentnosti Odporúčanie ponúka usmernenia pre členské štáty, aby pomohli firmám a občanom pri identifikácii možných rozdielov odmeňovania. Tieto opatrenia siahajú od toho, že je umožnené jednotlivcom požadovať informácie o e, úrovni odmeňovania, zavezu, zavez, ďalej zavezovať spoločnosti, aby informovali o platových štruktúrach, aby e, sa nariadovali napríklad tzv. audity odmeňovania a aby sa posilnili aby sa posilnilo kolektívne vyjednávanie. Tento akčný plán, e, ktorý bol zverejnený, tiež e, obsahoval hodnotenie, to bolo 20. novembra, teda hodnotiacu správu o implementácii týchto odporúčaní zameraných na transparentnosť. A 4 roky po schválení odporúčania o transparentnosti e, platov sa ukazuje, že toto odporúčanie nemalo želený efekt. A Eh, treba povedať, že len tretina štátov zaviedla legislatívne opatrenia na to, aby podporila túto transparentnosť platov a nedostatok viditeľného pokroku, napríklad eh, eh, cielených opatrení, je treba konštatovať ako negatívum. Takže je potrebné možno na podporu transparentnosti prejsť na inú úroveň a tu sme už začali hodnotiť možnosti alebo teda ustanovenia v Európskom aký o rovnosti platov, vrátane e, legislatívy, ktorá sa zaoberá rovným, rovnakým zaobchádzaním s mužmi, a ženami a rovnakým prístupom k zamestnaniu pre e, oba rody. Aj toto je v akčnom pláne. E, nerovnaké odmeňovanie mužov a žien je jednou z, jedným z parametrov v hodnotiacej tabulke, ktorou, pomocou ktorej komisia hodnotí implementáciu, e, realizáciu sociálneho piliera v, kontext, v kontexte európskeho semestra. A ako vidíte, z odporúčaní špecifických pre jednotlivé krajiny, ktoré sú schvalované v kontexte európskeho semestra, teda na, ostatné boli schválené v máji tohto roku, tak e, E, nerovnaké odmeňovanie je problémom, ktorý sa takto vyniesol na svetlo. Táto problematika sa zameriava na Rakúsko, Estonsko, Nemecko a v roku 2018 e, toto bolo spomenuté ako problém napríklad pre Českú republiku a Slovensko. A vzhľadom k tomu, že ja som z Fínska, aj keď sme nedostali odporúčanie e, špecifické pre krajinu, musím povedať, že aj, ani vo Fínsku sme sa nezbavili tohto rozdielu v odmeňovaní a ten rozdiel je pomerne veľký, zatiaľ čo Švédsko, tam je e, to je ako vždy e, chvíľ, e, kúsok pred Takže stále, stále zostáva pred nami veľa práce v tejto oblasti. Ďakujem veľmi pekne. Ja ďakujem vám, pani riaditeľka, pani generálna riaditeľka z DigiJustice. Ďakujem za všetky návrhy a odporúčania, ktoré ste popísali um, osobitne um, osobitne odporúčanie týkajúce sa transparentnosti zverejňovania platov, ktoré je možno do istej miery kontroverzným riešením pre podniky, osobitne súkromné firmy, že ale, ale dúfam, že z, z vyjadrenia pani Vivien Hansa dozvieme viac. Ona je um, partnerkou v McKinsey Company. Ďakujem veľmi pekne, som rada, že tu môžem byť. Ďakujem sekretariátu, tlmočníkom a, všetk- a celému týmu za to, že za, za prvé ste nás sem pozvali, za druhé, že tu môžeme takto pohovoriť o téme podpory práv žien smerujúcich k rovnosti a osobitne odstránenie nerovnakého odmeňovania. Ja pracujem v spoločnosti, ktorá už 10 rokov sa zaoberá kvantitatívnymi výskumami. Začalo to tu, začali sme tu vo Francúzsku kde sme sa e, zamerali na tzv. genderovú paritu a rozšírili sme túto činnosť na tzv. mocenskú paritu, ktorá zahrania 192 krajín, vrátane samozrejme európskych a e, tam pracujeme aj e, s určitou diverzitou, e, skúmame viac ako tisíc súkromných spoločností a snažíme sa e, posúdiť túto rodovú paritu, teda pod to paritu rozumieme rovnosť eh, príležitostí na pracovisku alebo celkovo na trhu práce a eh, tu samozrejme zohráva úlohu aj rovnosť platov, ale aj iné faktory. Takže je mojou privilegiou, považujem za privilegium prispieť k tejto téme um, na tejto pôde. Nie je žiadnej pochybnosti o tom, že uh, účasť jednot, oboch rodov na ekonomike, v tomto prípade ekonomike, v e, e, ekonomike Európskej únie, má význam. Naši experti ukázali, že na to, aby sme dosiahli paritu vo všetkých krajinách Európskej únie, e, ekonomika, keby sa to podarilo, ekonomika by narástla o 28 biliónov eur. A je to mm, je to toľko peňazí v tej ekonomike alebo toľko hodnoty, že by sa všetky inštitúcie mali snažiť Eh, snažiť urobiť maximum, neporovnávať napríklad Čínu so São Paulom, s Londýnom, s Parížom, ale snažiť sa eh, vytvoriť eh, porovnávacie mechanizmy v rámci regiónu. A aj po odstránení týchto možno nie celkom férových porovnaní s krajinami, ktoré sú na tom o mnoho horšie, by nárast ekonomiky bol vyčísliteľný na úrovni asi 12 biliónov eur. V tomto prípade Eh, treba zohľadniť to, že ženy potrebu- by vyžadovali teda na základe toho nášho výskumu eh, v prvom rade flexibilnejšiu prácu. Eh, časť chce napríklad pracovať v produkčných sektoroch a časť chce napríklad si stanovať svoj pracovný čas tak, aby popri tom mohli obstarať aj rodinu. A, a toto všetko by mohlo viesť k tzv. rodovej parite. V Európskej únii po odstranení tohto by to mohlo byť zhruba 6,1 bilióna eh, pre, pre európsku ekonomiku, pre niektoré krajiny zhruba 2,1 bilióna. Takže je to vyčísliteľné, je to v kontexte európskej ekonomiky zásadné. A teraz je otázka, ako eh, toto, to, to, to, eh, túto nerovnováhu alebo nerovnosť medzi rodmi odstrániť. Mm, v prvom rade treba skúmať to, ktoré sektory v ekonomike sú najproduktívnejšie a rastové, ktoré sú veľké, ktoré sú rastové, alebo teda rastá najrychlejšie a ktoré sú najproduktívnejšie, teda napríklad sektor energetiky, dopravy, služby, finančné služby, zdravotníctvo. To sú všetko príklady veľmi produktívnych sektorov a iné, ako napríklad polnohospodárstvo, distribučné činnosti sú možno menej produktívne, ale ak eh, pochopíme, kde ženy v ekonomike pracujú a pokiaľ eh, sa, sa nám ich podarí presunúť do týchto produktívnejších sektorov, tak eh, môžeme uzavrieť tento rozdiel v odmenovaní. Ďalšia vec je, ďalšia vec sa týka určitej, určitej vertikálnej segregácie, teda, ver, teda akéhosi povyšovania v práci, teda kariérneho postupu. A základný fakt je, že, či, že ak bude viac žien vo vedúcich pozíciách, či už e, nejakých e, team leaderov až po riaditeľov firiem, aj toto by mohlo prispieť k tejto rodovej parite, respektíve k odstráneniu rozdielov odmeňovania. Aj tu vidíme um, to, že ženy sú sústredené najmä, teda poprvé v menej produktívnych sektoroch ekonomiky a tiež v uh, E, iných než vedúcich, teda v nižších pozíciách. Kombinácia týchto dvoch faktorov je signifikantným kontribútorom k rozdielom v, e, v platoch. E, muži sú sústredení do produktívnejších sektorov a do, do vedúcich pozícií. Takže tá transparentnosť, ku ktorej už máme legislatívu, konkrétne v Británii, respektíve platí od jary tohto roku, a zistili sme teda v prípade spoločnosti McKinsey, ale aj iných firiem, E, že teda my sme samozrejme museli podávať výkazy, ale keď sa pozrieme na e, čísla, ktoré z tohto e, vzýšli, tak vidíme, že ženy sú v produktívnych, relatívne produktívnych sektoroch vzdelávania a tak ďalej. A zároveň sa podielajú trocha viac na vedúcich pozíciách. Ak tieto dva vektory spojíme, tak je možné, že, že sa nám podarí splniť tie odporúčania Európskej, únie, Európskej komisie. A teraz, verejný sektor aj súkromný sektor môžu urobiť veľa krokov na odstranie tohto rozdielu. Transparentnosť je veľmi dôležitá na, na pochopenie východiskového stavu, ale druhá vec je, čo urobiť preto, aby sme ho zmenili. A tu treba Eh, tu treba vytvoriť eh, intervencie, ktoré budú zacielené a konzistentné. A keď eh, stojíme teraz pred voľbami viacerých, viacerými cyklami a volebnými a funkčnými obdobiami, tak je tu možnosť a ako sme ukázali, ekonomická príležitosť je, je významná, ale je potrebná koordinovaná snaha v priebehu času. Tu treba stimuly, teda pozitívne stimuly na participáciu, žien, zlepšovanie technológie, infraštruktúry, transparentnosti a konkrétne ekonomické príležitosti na rast e, biznisu, budovanie schopností, e, podpora, transparentnosť a niekedy aj sankcie, ak e, sa nedosiahne nejaký pokrok a samozrejme tá politická rovina, ktorá poskytuje podporu. Takisto treba zdôrazniť postoje. Dobrá vec na rodovej, mm, na, roz, na platových rozdiel medzi rodmi e, je, že to nie je debata, ktorá by bola nejaká výnimočná a je veľmi e, dôležité, aby sme odburávali, e, odburávali tie stereotypy, ktoré ešte prevládajú my vieme, že 75% žien či, pracuje teraz, či pracujú teraz, alebo by chceli pracovať, by e, mali by mali prospekt z takýchto zmien, ale zase tie zmeny musia byť zacielené, komplexné a konzistentné. Vieme, že nám to za to stojí. Business case pre podniky a vedúce týmy týchto podnikov, ktoré majú vyššiu diverzitu, je jasný. Z hľadiska profitability je pravdepodobné, že takéto firmy e, budú lepšie než e, e, horná štvrtina, než že budú horšie, teda než spodná štvrtina. Tu je jasný rozdiel v hodnote, ktorú produkujú pre investorov. Je to až 27 rozdiel medzi tými, ktoré sa nachádzajú v horných 25% oproti tým, ktorí sa nachádzajú v dolných 25%. Takže okrem toho morálneho argumentu pre firmy, aj tento finančný argument by mohol byť e, celkom presvedčený. A potom sú tu tri témy, e, s ktorými by sme to chceli uzavrieť. E, pokrok je možný a my môžeme vnímať odstraňovanie rozdielov v plate, v plate rodov ako príspevok produktivite, presúvanie žien do produktívnejších sektorov a tak ďalej a viac žien v rozhodovacích funkciách, v, v správnych radách. To je samozrejme veľmi dobré miesto, ale treba presadzovať eh, ženy na vedúcich pozíciách aj na iný, na ďalších úrovni. A potom druhá vec je, je stále dosť veľký priestor na zlepšovanie legislatívy, na politické zásahy aj v oblasti transparentnosti a premietnúť toto do iniciatív špecifických pre firmy a pre, e, pre štáty. A ak jednotlivci a firmy začnú vnímať pozitívne dopady e, týchto zmien, tak potom bude ľahšie pracovať s ostatnými aktérmi. No a po tretie, treba si uvedomiť, že bod zlomu e, dochádza, prichádza v vo chvíli, kedy napríklad umelá inteligencia, počítače menia podstatu práce, aby, ak by ženy e, túto zmenu mohli niesť, ak by sa do tej novej ekonomiky nepreniesli tie staré rozdiely medzi rodmi, ktoré e, nás trápia v súčasnosti, tak e, sa nám môže podariť z tohto sektora nových technológií urobiť najrychlejšie rastúci sektor. A, a tu je dôležité, že technologický obsah a úloha žien v technológiách v každom podniku e, môžu podporiť práve to, o čom sme hovorili, teda tú e, rastúcu ekonomiku. No a my e, by sme mali pristupovať k tejto novej ekonomike s určitým, určitý, s, tak aby sme to premysleli, s, určit, s určitou pozornosťou pre tie najrastovejšie sektory technologický sektor napríklad. A e, s týmto súvisia e, iniciatívy, ktoré vyplývajú napríklad z akčného plánu Európskeho parlamentu. E, a toto všetko by mohlo konec koncov prispieť k odstráneniu rovnakého odmenovania mužov a žien. Ďakujem veľmi pekne. Ja teraz chcem dať slovo pani Ingrid Moritz, ktorá je vedúcou oddelenia pre ženy Rakúskej komory práce. Máte slovo. Thank you. I will... Ďakujem pekne. Prezentáciu budem mať v Nemčine, je to pre mňa jednoduchšie. Vážené dámy, vážení pani, ďakujem pekne za toto pozvanie na diskusiu v rámci vypočutie eh, Komora eh, pre prácu je zaujímavým združením eh, v Rakúsku. Máme 3,7 miliónov členov Naša úloha je presadzovanie zájmov e, zamestnancov za... Mm, predovšetkým ide o šírenie informácií, poradenstva a zabezpečenia e, spravodlivosti oblasti odmenovania akčný plán únie na obdobie rokov do roku 19 e, E, predstavuje ďalšie možnosti boja s nerovnakým odmenovaním vo e, viacerých oblastiach a potrebujeme kombinovaný prístup k tomu. Už existujú viac ročné štatistiky o nerovnakom odmenovaní v Rakúsku stále sme si vedomi, že treba stimulovať rovnaké odmenovanie. Rakúska dlhé doby e, mm, bola na predposlednom mieste, pokiaľ ide o mm, príjmovú rovnosť. treba e, vrátiť sa k transparentnosti v tejto oblasti. E, barcelonský cieľ v oblasti starostlivosti o deti Ehm, ehm, poslúžila dôležitým stimulom aj v Rakúsku. Ehm, vnímame ako pozitívne e, záväzné cely, e, ktoré stanovuje Európska únie. Zamestnanky musia e, dostávať transparentné informácie ohľadom výšky e, miest. A to je dôležité z hľadiska boja proti vertikálnej segregácii. V súčasnosti máme jedno rozdiely v odmenovaní e, zjavne pod priemerom Európskej únie. A to bolo východiskom e, v oblasti E, rokovanie a zavedenie e, opatrení od roku 2011 e, pre všetky podniky s počtom zamestnancov nad 150 osôb E, príslušné správy sa pripravujú e, každé dva roky, len e, určité podniky sú vynieté z tejto povinnosti. hovorí sa o mzdách v zmysle kolektívnych zmluv. Tieto správy sa zverejňujú v anonymizovanej forme. veľmi e, citlivým, e, citlivou e, vecou je, je povinnosť v súvislosti s výškou zmenovania zamestnanky nemôžu dostať poradenstvo v tejto oblasti. Väčšina podnikov pripravuje takéto správy, ale len 26, e, iba 26 e, zamestnankyň e, má vedomosti o tom, že existujú takéto správy. Vo mnohých podnikoch vďaka takýmto správam sa podarilo získať systémovejší prehľad o odmeňovaní. To podporuje profesionalizáciu prístupu k týmto otázkam. V súčasnosti sme pripravili expertné stanovisko a to umožňuje eh, pôsobiť proti diskriminácii eh, v oblasti odmeňovania a takže eh, medzi odmeňovaním externých a interných pracovníkov existujú e, zmluvné ustanovenia, ktoré nutia zamestnancov nie e, oznamovať výšku svojho platu a je to nepripustné. V roku 2011 boli zavedené povinnosti pre vnútropodnikové a vonkajšie obstarávanie v kolektívnej zmluve e, sa e, musí e, vyhlasiť pripravenosť na uplatnenie týchto opatrení. V začiatku nedodržovanie týchto pravidiel sa nesankcionovalo. Častokrát informácie o mzdách sa uvádzajú v kolektívnych zmluvách. Dve tretiny zamestnankyň považuje to za dôležitý informačný bod v oblasti odmeňovania. Um, 24% respondentov hovorili, že dostávajú podstate nižšie plat, než sa inzeruje u mužov e, tento e, ukazovateľ je lepší pre e, ženy. Je to dôležitý nástroj na obhajovanie svojich práv. Stále pozorujeme malý počet prípadov nerovnakého obmeňovania, ktoré sa rieši súdnou cestou E, teraz požadujeme plnú transparentnosť v oblasti odmeňovania e, s tým, aby e, všetci si mohli porovnať svoj plat s platom kolegov. Práve sa musia nielen prekladať, ale aj šíriť naďalej. To je dôležité z hľadiska zabezpečovania transparentnosti E, záverom by som chcel spomenúť e, dva, dve veci. Jednak je tu e, povinnosť pracovať na časy. Každá hodina na časov E, zvyšuje e, nerovnosť e, platu medzi mužmi a ženou o 30 V Rakúsku zákonnou cestou bola možnosť pracovať do 60 do 12 hodín na čas týždenne to komplikuje starostlivosť o, o rodinu a ešte viac posilňuje e, nerovnosť v odmenovaní. A preto e, prístup Európskej únie je veľmi dôležitý v tejto oblasti. A posledný bod, ktorý by som chcela spomenúť, je e, tá záležitosť, že v smerniciach Európskej únie je dôležité hm, zabezpečiť e, možnosť e, zosoladenia pracovného a rodinného e, života, aby sa tam neboli ustanovenia o odstúpení o tejto požiadavky. V Rakúsku sa častokrát hovorí o jave gold plating. Je to dôležitá e, vec, ktorá môže spôsobiť určité nevýhody v prípade e, prepušťaní. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne všetkým trom odborníčkam. Tina Stala, generálna rediteľky e, pre e, e, spravodlivosť Európskej komisie Vivian Hunt, e, partnerky z, z McKenzie Company a Ingrid Moritz, e, vedúcej odboru pre ženy Rakúskej komory pre m, prácu a teraz e, tri ďalšie experty. Emma Kod, e, managing partner pre oblast talentov Deloitte Spojené kráľovstvo, e, Chloe Chamberlain, rediteľ kampane pre rodovú rovnosť Business in the Community a Katarína Miller, prezident Európskeho združenia žien právniček. Chcela by som eh, pozvať naše expertky, aby sa posadili na pódium. OK, so... Výborne. Táto prvá časť bola naozaj veľmi zaujímavá a máme množstvo otázok, ale mali by sme pokračovať ďalej. Najskôr si vypočujeme všetky naše expertky. Teraz začneme vystúpením pani Emmy Cold, ktorá je partnerkou prehľadania talentov v spoločnosti Deloitte UK. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne za pozvanie. Ja dnes budem hovoriť e, o tej ceste, ktorú nastopilo počas posledných 4 e, rokov Deloitte UK. Bola som sem pozvaná, aby som možno prišla s takým pohľadom dovnútra o tom, ako môže e, určitá spoločnosť dosiahnuť takýto pokrok, aké kroky museli podniknúť a aké boli výsledky, ktoré sme dosiahli. Ja ako partnerka hľadanie talentov znamená, e, že musím e, sa zaobrať všetkým tým, čo môžeme robiť pre našich zamestnancov, tým myslím 16 tisíc zamestnancov iba v Spojenom kráľovstve a samozrejme mám na starosti aj severozápadnú Európu, e, čo bolo viac ako 30 tisíc zamestnancov. Dnes budem ale hovoriť o Spojenom kráľovstve. Takže najskôr sa vráťme do roku 2012 a prečo sa vrátime do roku 2012 preto, lebo tam sme uskutočniť také odvážne rozhodnutie, že sme si nastavili e, cieľové počty e, pre jednotlivé rody v našej e, spoločnosti na úrovni samotných partnerov. No a keď vám poviem, že sme v tej dobe mali iba 12 zamestnankyň na týchto pozíciách, tak pochopíte, prečo sme tak urobili. Pre nás bolo dôležité postupovať tak, ako aj pri finančných plánoch alebo podobne. To znamená, rozhodli sme sa, že budeme merať aj pokrok vo vzťahu k týmto cieľom. V roku 2014 bolo jasné, že žiadny pokrok nedosahujeme. Stále sme mali 12 partneriek žien. V tom roku som nastúpila na svoju pozíciu a vtedy som sa e, dohodla aj s ostatnými o tom, že musíme naozaj začať konať tak, aby sme naozaj mohli zabezpečiť a dosiahnuť e, túto zmenu. No a tak sme postupovali tak, ako by postupovali aj iné organizácie. Najprv sme sa pozreli na údaje, ktoré sme mali k dispozícii a tam sme mohli identifikovať e, určité um, fakty. Napríklad Mnohé organizácie by mohli povedať, že majú 50-percentné zastúpenie oboch rodov hneď v tom východiskovým bode, ale u nás sa tak nedalo eh, povedať, pretože u nás došlo k zníženiu za 10 rokov z 50 na 36 To znamená, že sme v podstate opäť začínali eh, z dola. No a keď sa pozriete na celý ten cyklus, môžete jasne vidieť, že všetky ženy, ktoré úspešne prešli náborom, s nami zostali 6 až 8 rokov. No a potom sme zaznamenali e, v podstate pokles tohto množstva, to znamená na úrovni toho vyššieho manažmentu. A keď sme si skontrolovali údaje, bolo jasné, aký je dôvod pre tento stav. Poprvé, ženy konštatovali, že muži e, dosahujú rýchlejší pokrok e, alebo kariny rast ako ženy. No a taktiež, pokiaľ ide o zakladanie rodín, práve ženy boli tie, na ktorých ležala táto čarcha starostlivosti o rodinu a bolo im jasné, že sa im nepodarí sklbiť tieto dva aspekty života. Bolo tiež e, jasné, že ženy sa menej e, zapájali, alebo teda boli menej e, najímané. No a takým spôsobom sme dospeli k tým nízkym číslam, ktoré sme vtedy skonštatovali. Toto je ale trend, ktorý môžeme skonštatovať nielen u nás, ale aj na úrovni iných spoločností. No a vtedy toto bol pre mňa taký kľúčový bod. Mali sme veľa žien, s ktorými sme sa stretávali a kladli sme im jednoduché otázky. Čo máme urobiť na to, aby ste s nami ostali? Čo bude tá vec, ktorá rozhodne o tom, že si poviete, že chcete ostať u nás? No, oni odpovedali jasne. Chceli vedieť, vedieť, alebo teda chceli si byť isté, že budú v tom karinom raste mať rovnaké možnosti ako muži a keď sme hovorili o tej kultúre našej spoločnosti, hovorilo sa konkrétne o dvoch veciach. Jednak to bola tá rovnováha medzi súkromným a pracovným životom a taktiež druhá vec, to, čo mu v Spojenom kráľovstve hovoríme banter, to znamená tie komentáre, ktoré uh, ako vtipy prednášajú vaši kolegovia a ktoré nie sú naozaj vtipné a nakoniec uh, sa to tak všetko nakopí podkope to e, samotnú vašu seba dôveru a neskôr aj dôveru samotného zamestnávateľa. No a tak sme si povedali, že potrebujeme naozaj mať e, konkrétne kroky, konkrétny akčný plán. E, naš, naša výkonná rada aj CEO, tam sme naozaj k tomu pristupovali jasne. Bolo nám jasné, že musíme veci zmeniť. A tak sme zverejnili zacielený akčný plán. Povedali sme, že toto nie je nič hanebné, potrebujeme, aby všetci vedeli, aká je e, situácia a že ju mienime riešiť. Podnikli sme teda zacielené kroky a nastúpili sme teda tú cestu zmien. V rámci týchto krokov napríklad sme začali najímať študentov, keď sme hovorili o tom, prečo sa to zastúpenie žien znížilo na 36%, hovorili sme o tom, že potrebujeme mať najmä ľudí, ktorí majú také konkrétne kmeňové zručnosti. A stále ale pritom máme aj ženy, ktoré sa práve túto cestu chceli uberať. Pozreli sme sa taktiež na e, literatúru, e, ktorú sme zverejňovali k týmto veciam. Pozerali sme sa na to, akým jazykom sa tam hovorí bolo jasné, že to vyjadrovanie bolo menej príťažlivé pre ženy. A potom aj ďalšie veci vstupovali do hry. Keď sme sa pozreli na naše systémy, na spôsob, e, akým spolupracujeme s tými ženami, ktoré chceme, aby pre nás pracovali, tak sme zistili, že celý ten proces, tak ako je nastavený, bol vlastne problematický To znamená, skonštatovali sme, že ženy už vo veľmi skorom štádiu prejavili svoj záujem, ale my sme sa museli zamyslieť nad tým, čo máme robiť, aby sme mohli v podstate naozaj ten pokrok dosiahnuť. Náš problém bol ale ten, že častokrát e, ten postup nebol taký, ako mal byť. No a tak sme videli práve e, ten e, pokles čísel na tých manažerských pozíciách, pokiaľ ide o ženy, Taktiež e, pokiaľ ide o tie coachingové programy, to bolo naozaj dôležité, aby tam bola tá možnosť hovoriť o tom, aké máte obavy, čo je dôležité a podobne. Bolo potrebné spolupracovať so ženami, zistiť, aké majú zručnosti a umožniť im, aby mohli zažiariť. Mali sme teda mnohé programy na podporu takýchto zručností, taktiež toto je niečo, čo existuje už 6 rokov. E, to znamená, máme tam taký postup, ktorým sprevádzame ženy, aby sa dostali na tieto vyššie postavenia. No ale ešte by som dodala jednu vec. Nešlo iba o to, aby sme niečo tak vyriešili. My sme nechceli opraviť, tak povediac, e, e, ženy. My sme chceli opraviť to naše samotné pracovisko. Potrebovali sme odstrániť e, určité bariéry, ktoré existovali počas tých 150 rokov fungovania našej spoločnosti, ktoré sme si vystavali. No a takýmto spôsobom sa nám podarilo dospieť k tomu, že dnes môžeme prezentovať zmerateľný pokrok. Poprvé, tzv. agilná práca. My už nepoužívame e, slovo flexibilný, povedali sme si, e, že budeme používať slovičko agilný, lebo nemá tie negatívne konotácie, je to niečo dobré. A takýmto spôsobom všetci, či sú to muži alebo ženy, budú môcť dosiahnuť rovnováhu pracovného súkromného života, napríklad e, takýmito upravenými spôsobmi práce. Ale čo bolo naozaj najdôležitejšie, to bola tá kultúra, tak povedať, ktorú sme si eh, nastavili v rámci eh, našej spoločnosti. Máme veľmi jasné spôsoby a programy, ktoré umožňujú ľuďom flexibilne pracovať, ale ľudia z to v minulosti nevyberali, pretože sa báli, že budú odsudzovaní. Práve preto to teda celé nefungovalo. A práve na to sme sa zamerali. Rešpekt a inklúzia to boli ďalšie dôležité body. Nemôžeme dosiahnuť rôznorodosť alebo diverzitu bez inklúzie a bez toho nemôžeme zas dosiahnuť rešpekt. To bolo pre nás naozaj veľmi dôležité, práve preto 6 tisíc našich zamestnancov e, bolo zaradených do sekcií, ktoré podporujú takúto e, inklúziu. No a tam sa naozaj snažíme ľudí presviečať, aby e, pracovali takýmto spôsobom alebo postupovali takýmto spôsobom. Máme poradcov, ktorí umožňujú ľuďom aj predniesť možno svoje obavy, pretože častokrát máte obavy súvisiace s tým e, správaním, ktoré pozorujete a častokrát tie odpovede, ktoré sa k nám dostávali v tejto súvislosti, boli, že častokrát ľudia mali výhrady voči priamým nadriadeným a podobne. Takže sme vytvorili tie spôsoby, akými sa dá informovať a hovoriť o tom práve o takýchto problémoch. To je otázka tej našej kultúry. No a kde sme teda teraz, po pár rokoch? Stále sme ešte nedosiahli uh, ten náš cieľ. Máme tam navýšenie o 50%, ale ten náš cieľ dosiahneme čoskoro. Taktiež, pokiaľ ide o ten nábor, ešte stále sme nedosiahli 50%, je to 45%, ale to je veľmi dobrý pokrok. Potom, pokiaľ ide o manažment a vyšší manažment, tam máme teraz naozaj veľmi dobré výsledky. Vidíme taktiež, že 25% vyššieho manažmentu sú ženy, ktoré aj dosahujú ďalší kariérny rast v našej spoločnosti No a ukončím to tým, že sa zamyslím nad tým, prečo sme úspeli, aj keď pomaly, pomaly, ale isto. Je dôležité nastaviť si ciele. Toto, čo sa dá zmerať, to sa dá dosiahnuť. Treba naozaj porovnávať, merať a taktiež treba vyvodzovať zodpovednosť na strane samotných lídrov. My sme boli jedným z tých, ktorí už od roku 2015 spolupracovali práve v oblasti odstraňovania e, rodových rozdielov. Treba sa zaberať, zamerať pardon, práve na tú kultúru spoločnosti. Môžete mať rôzne programy, ale nebude to mať zmysluplný dopad, pokiaľ naozaj nezmodernizujete zmýšľanie v rámci celej spoločnosti. No a potom pokiaľ ide o e, správnu radu, pokiaľ ide o samotného výkonného riaditeľa, treba tie pokroky a tieto vety presadzovať aj na týchto úrovniach. Bolo treba pochopiť, že práve správanie bolo dôležitým kľúčovým prvkom. Bolo teda jasné, že nejde o to, aby sme nejakým spôsobom upravili alebo opravili ženy. Sme naozaj veľmi hrdí na pokrok, ktorý sme dosiahli. Ďakujem pekne. Uh, Ďakujeme veľmi pekne za toto za tento zaujímavý pohľad a taktiež vám blahoželáme za takýto efektívny postup a dosiahnutie tohto úspechu. No a teraz sa dostávame k ďalšiemu prejavu. Ten bude mať pani Chloe Chambro, ktorá je e, rediteľkou kampane pre rodovú roznosť v Business in the Community. Ďakujem pekne za slovo. Som veľmi rada, že tu môžeme dnes byť a predniesť vám niečo o našej práce práci, pardon, a čo sa nám podarilo dosiahnuť. Takže najskôr aby som povedala, kto sme. My sme charitatívna organizácia, eh, ktorá vlastne spolupracuje aj s sieťou pre eh, zodpovedné podniky. Som teda veľmi rada, že tu vidím mnohé kolegyne, s ktorými spolupracujem. Nám ide o dosiahnutie Eh, rodové roznosti. Snažíme sa, aby podniky naozaj boli zodpovedné, čo najzodpovednejšie. To je naozaj veľmi eh, rozsiahla práca, a za chvíľku vám poviem, čo presne robíme. My v podstate spolupracujeme s tvorcami a politik, snažíme sa ich eh, ovplyvňovať, vykonávame aj veľa výskumu, robíme veľa kampaní, pretože my na všetko, o čom hovoríme, chceme mať samozrejme aj dôkazy tak, aby sme mohli podporovať rodovú rovnosť na pracovisku, okrem iných vecí. No a práve preto sme sa rozhodli uverejňovať určité odporúčania, ale taktiež naše výskumy, ktoré sú verejne dostupné, tak aby sa dosiahli, dostali k čo najväčšiemu množstvu ľudí. No a taktiež by sa dalo povedať, že sme aj takým konzultantom alebo poradcom pre podniky, pokiaľ ide napríklad o e, podávanie správ, pokiaľ ide o rodovú rovnosť a podobne, taktiež tie referenčné hodnoty a ich dosahovanie, taktiež nástroje, ktoré existujú v tejto oblasti. Na tejto priesvitke možno vidíte, že zodpovedný podnik, to nie je iba o zamestnancoch, je to aj o prostredí, je to o odpade, je to dokonca o zdraví a podobne. U nás je to dokonca aj o rôznorodosti my hovoríme napríklad o rodovej rovnosti, ale hovoríme aj o rovnosti e, možností ľudí rôznych vekov a podobne. To znamená, snažíme sa umožňovať pokrok a zlepšenie jednotlivým podnikom. My sme mali v Spojenom kráľovstve problémy práve na úrovni rodovej rovnosti. Spôsob, akým my vypočítavame e, číselné údaje, je trošku iný ako ten, ktorý možno vidíte na európskych e, webových stránkach. Takže možno toto nie je úplne to, na čo ste zvyknutí, ale v každom prípade, keď hovoríme o e, rozdieloch v odmeňovaní. Hovoríme o situácii, ktorá je naozaj vzdialená od rovnakého odmeňovania. Budete to možno aj vidieť. Pokiaľ teda o rovnosť odmeňovania, tam sa v podstate porovnávajú dva ľudia alebo dve, dve skupiny ľudí ktorí sú teda rôzneho rodu, sú na tej istej úrovni v práci, ale nedostávajú rovnakú odmenu. Máte napríklad manažera v banke, jeden z nich je muž, druhá je žena a vidíte, že žena zarába menej, to je samozrejme e, nerovnosť v odmeňovaní, toto niečo, čo v Spojenom kráľovstve je nezákonné už dlhý čas, ale o tom dnes nehovoríme. Je to jeden z rozdielov, prečo dochádza, alebo teda dôvodov, prečo dochádza k nerovnostiam e, v odmeňovaní, ale nielen jediný. No a potom, keď som hovorila o tzv. pay gap, tak tam môžete mať takéto rozdiely v rámci jednej organizácie alebo v rámci jednej krajiny a podobne. Existujú rôzne dôvody. Jednak to môže byť teda e, samotné nerovnaké odmeňovanie, ale môžu tam byť aj ďalšie. Nebudem teraz hovoriť o tom business case, Vivien sa tomu už venovala. Iba by som povedala, že my sme v Spojenom kráľovstve začali tým dobrovoľným nahlasovaním. Ema už pred chvíľou o tom hovorila Počas troch rokov sme ale mali takéto nahlasovanie iba zo strany piatich zamestnávateľov, takže sme zistili, že podávanie správ v tejto oblasti nie je efektívne. 200 firiem sa zapojilo, ale iba 5 z nich naozaj niečo zverejnilo tak sme sa zaujímali o možnosti vytvoriť legislatívu, hovorili sme o tom aj s našimi vedúcimi e, týmami a poradili sme vláde v tejto oblasti, ako by tá legislatíva mala vyzerať. No a povedali sme si, že by sme nemali hovoriť iba o e, tých rozdieloch v odmeňovaní. Mali by sme sa pozrieť aj na rozdiely na úrovni bonusov, teda nie základných platov, to je tiež dôležité, a pozrieť sa možno aj na ten e, pokrok a stav naprieč jednotlivými predstaviteľmi e, zamestnancov na trhu. Samozrejme, toto je vec, ktorá je taká oddelená, možno to úplne nezodpovedá realite života jednotlivých žien. No a Máme viac ako 250 zamestnávateľov, ktorí by mali e, uverejňovať e, tie priemerné hodnoty, tak aby sme mohli vidieť tie rozdiely, ktoré existujú. No a ten pomer mužov a žien, ktorí dostávajú takéto bonusy, teda tie odmeny, No a taktiež sme tu mali aj potom rozdelenie podľa jednotlivých, e, teda podľa jednotlivých, podľa dvoch pohlaví. a zistili sme, že ženy teda boli e, odmeňované menej často alebo menej často dostávali práve aj takéto bonusy. No a toto sú veci, ktoré treba zverejňovať aj na samotných webových stránkach, pretože musí to byť ľahko dostupné. Zistili sme, že mnohé spoločnosti sa to snažili ukrývať trošku na svojich webových stránkach. Ale má to byť teda ľahko vyhľadateľné a je to teraz dostupné už aj na e, vládnych webových stránkach. No a ten spôsob, akým vysvetlíte tento rozdiel v odmeňovaní, to je samozrejme dobrovoľné, je na vás, ako to podáte. Nie je tam nič, čo by bolo nejaké záväzné, ale mnohí z našich členov sa teda rozhodli ubrať sa touto cestou, za to sme veľmi radi. No a keď idete teda na nejakú webovú stránku, môžete si nájsť konkrétneho zamestnávateľa, napríklad Deloitte povedzme, No každá spoločnosť, každý mm, právny subjekt tam teda musí uverejniť údaje sám za seba. To znamená, pod jedným názvom môže byť niekedy viacero právnych subjektov. Takýmto spôsobom sa v podstate vytvorí databáza, v ktorej môžeme filtrovať e, a zisťovať, aká je tá aktuálna situácia. Teraz eh, vidíte, že som tu položila ako otázku, či je to úspech. Ča, eh, ťažko vedieť. Mali sme tu totiž informácie od mnohých, od tisícoch, eh, tisícok zamestnávateľov, aj od tých, ktorí teda to nemuseli robiť, kde to bolo dobrovoľné. V každom prípade sme zistili, že 9 tisíc krát denne sa takto použila táto webová stránka. Ženy to používajú a používajú to napríklad na to, aby si vybrali medzi dvoma zamestnávateľmi, čo je veľmi zaujímavé. Možno tam môžu byť určité chyby v tých správach, ktoré sa podávali, pretože niektoré firmy nahlasili, že majú 0% rozdiely v odmiňovaní, čo je štatisticky naozaj málo pravdepodobné. A práve týchto zamestnávateľov teraz bližšie preskúmava Európska komisia. No a potom sme mali ešte eh, diskusie s našimi eh, partnermi, hovorili sme o tom, že by sme mali začať eh, konverzáciu práve s tými spoločnosťami, ktoré si neuvedomujú, že majú naozaj problém na tejto úrovni a že ho treba riešiť. Ide o to, že im to treba vysvetliť, ale zároveň je dôležité, aby aj oni pristúpili k nejakým opatreniam. To znamená, častokrát potrebujú odpovede na otázky, napríklad ako vôbec podávať takéto správy a podobne. Uh, čo teraz robíme eh, v našej Business in the Community? Vidíte, že keďže nemajú deti, je to dosť problematické vo vzťahu k starostlivosti, ktorú si to vyžaduje. Častokrát sa hovorilo o tzv. O tzv. znevýhodnení v súvislosti so starostlivosťou. My sa teraz častokrát eh, staráme nielen o svoje deti, častokrát ale aj o svojich eh, starších rodičov. To znamená, 42 tých, ktorí poskytujú takúto starostlivosť, sú muži. To znamená, to veľmi veľký problém v celej spoločnosti. Nešla by som až tak ďaleko, respektíve šla by som až tak ďaleko, že by som povedala, že máme takýto veľký problém v Spojenom kráľovstve. Vidíte, že ženy sú naozaj veľmi zastúpené medzi tými, ktorí pracujú na čiastočný úvezok v, naprieč Európou. Je to takmer polovica ľudí. A to je spoloč, spôsobené napríklad aj tým, že výdavky na takúto starostlivosť sú veľmi vysoké. Práve preto potrebujeme uskutočniť nejaké zmeny. My sme vykonali naozaj rozsiahly výskum spolu s nejakými, s nejakými ďalšími partnermi, ktorých máme v Spojenom kráľovstve Mm, spolupracovali sme napríklad aj s Emou, ktorá tu je tiež dnes s nami a my sme sa pýtali aj e, mužov, čo by mohlo spôsobiť rozdiel, ako by sa oni mohli rozhodnúť postupovať inak. My sa snažíme riešiť e, samozrejme koreňovú príčinu toho, prečo sa ženy naozaj stále starajú o deti. A to sa netýka len ich súčasnej kariéry, ale aj obdobia po tom, čo prejdú e, do, pobera, do, teda do poberania dôchodku. A otázka je, ako tieto politiky e, môžu zlepšiť situáciu pre ženy, ale aj pre mužov my realizujeme nezávislý výskum, nechali sme realizovať nezávislý výskum. Je video, ak bude mať priestor, tak by som ho rada ukázala. A teraz eh, proste len poslednú stránku mojej prezentácie. Ja by som chcela povedať, že transparentnosť, ako povedala Ema, je veľmi dôležitá. Eh, treba sa pozrieť na dáta, ktoré máme. A keď firma začne skúmať a merať, čo sa eh, v organizácii deje, tak je možné vykonávať opatrenia. Je veľmi dôležité odstraňovať, odstraňovať zaujatosť a Ehm, nepomôže to, že budeme nejakým spôsobom opravovať ženu. Mali sme projekt 20 eh, až 40, ktorý bežal 3 roky a ukázalo sa, že ženy sú ambicioznejšie, s čím iste budete mnohé v tejto sále súhlasiť, čo ukazuje, že nie je problém tá ambícia, ale to, že podmienky jednoducho nefungujú pre ženy na pracovisku, dokonca sú niekedy diskriminované, a je veľmi dôležité podporovať eh, flexibilné, tzv. agilné pracovanie, alebo teda prácu, zamestnanosť, zvlášť keď máme tie technológie, ktoré nám to môžu uľahčiť. Eh, je treba eh, povedať, že táto nevyvážená situácia nie je dobrá pre produktivitu, nie je dobrá pre nikoho a situácia tých, ktorí poskytujú starostlivosť, a teraz hovorím o matkách, otcoch, tých, ktorí sa starajú o rodičov, takisto musí byť súčasťou rovnice. A ja som nevidela v akčnom pláne nič, čo by osobitne bolo zamerané pre otcov. Je veľmi dôležité v prvom roku života dieťaťa to, e, že vlastne ak muži začínajú poprvýkrát sa starať o dieťa a budú sa potom starať aj neskôr, tak toto treba podporiť a je veľmi dobré, aby deti e, mali matky, ktoré budú pracovať, ktoré budú dosávať niečo v kariére, pretože tie deti to budú vnímať ako príklad a e, možno tí, o ktorých sa budú starať otcovia, zase budú lepší otcovia, teda hovoríme o chlapcoch. Takže aj výchova dieťaťa je veľmi dôležitým ohľadom. Tu ide o spoločnosť, ako chceme vybudovať, o aké chceme žiť. Ďakujem. Thank you very much. What about this uh, short movie? Yeah? Máte nejaké menšie video? Poprosíme mikrofón. Okay.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 So just for information, Chad... Pre vašu informáciu, máme systém v Spojenom kráľovstve, v rámci ktorého ženy môžu odozdať čas svoje materské dovolenky manžele alebo partnerovi. V každom prípade zamestnovateľia môžu prispieť tým, že upravia takéto rozdelenie a to umožňuje ženám dostávať viac Ďakujem pekne za vystúpenia. Vidím, že budúcnosť žien má určitú e, nádej. Katarína e, Miller, predsednička e, Združenia e, európskych žien právniček. Ďakujem veľmi pekne. Vážna pani predsednička, ctení e, členovia e, výboru pre práva žien a rodovú rovnosť, členovia sekretariátu, a všetci tlmočníci, ktorí sú prítomní a milí hostia. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Zúčastnil sa dnešného vypočutia vážené dámy, vážené pani. Volám sa Katarína Miller, som prezidentkou Európskeho združenia žien pravničiek, v skratke Júla sme mimovládna organizácia, ktorá je, e, e, pôsobí v Belgicku ako medzinárodná nezisková organizácia. Sme federáciou národných organizácií krajín Európskej únie a krajín EFTA. Jednoducho nás nájdete aj na internete. Po celom svete ženy eh, sa stretávajú s prekážkami branicami ich profesionálnemu rastu. S, sú zadržovaní eh, v svojom raste alebo sa stratia na ceste kariérneho rastu. A preto je e, vítané, že Európska komisia a Európsky parlament venujú značnú pozornosť tejto, tomuto akutnému problému. E, často počúvame o tom, že ide o komplexný problém a to vysvetľuje aj Európska komisia e, v akčnom pláne na obdobie rokov 2017 až 2019. Od roku 2017 Medzinárodná koalícia pre rovnaké odmeňovania EPEC podporuje osvedčené postupy a výmenu osvedčené postupy v tejto oblasti e, spolu s ILO, EU Women a OECD e, tri veľké organizácie e, spoločne vysielajú signál o tom, nakoľko vážne Svetové spoločenstvo vníma medzinárodný zámer zabezpečenia rovnakého odmenovania do roku 2030. Analizovali sme akčný plán Európskej komisie a konštatujeme, že obsahuje veľmi veľa dôležitých a, a zna menej dôležitých aktivít. Sústredím sa tu na tri, troch dôležitých aspektoch, ktoré podľa nás sú dôležité pri prekonaní, prekonávaní nerovnakého odmenovania. Poprvé sa domnívame, že zabezpečenie rovnakého e, e, odmenovania je e, vyargumentované z podnikateľského hľadiska, ako hovorili o tom predrečníci. To má inovačný potenciál, ktorý stále nie docenujeme. Rovnosť a príslušné stratégie mm, sú dôležité nielen pre jeden podnik, aj z hľadiska produktov a spotrebiteľov je to výzva pre inteligentnú stratégiu do budúcnosti. Vivian Hunt hovorila nám o viacerých číslach, ktorými sa zapodieva firma McKenzie. Dovolím si doplniť, že na ženy prípada 80 spotrebiteľských nápojov, na nich prípada 5 e, miliónov e, aktívov v Spojených štátoch a e, ženy dede 29 biliónov dolarov USA počas nasledujúcich 10 ročí. Ženy majú ekonomickú moc a kúpujú e, produkty, ktoré rešpektujú e, princípy spravodlivosti a vrátanie princípu rovnakého odmeňovania. Vážené dámy, vážení páni, práve preto potreba má politický náboj. E, Domnívam sa, že treba zničiť etablované štruktúry. Potrebujeme nové štruktúry, lepší systém, nepotrebujeme samooptimizujúce ženy, Hm, treba prestať e, oprávať ženy. Hovoríme o rodovej rovnosti a e, rovnakých príležitostiach e, v oblasti podnikania, ale hm, treba si uvedomiť, že tí ľudia, ktorí nekontrolujú priamo peniaze, môžu ovplyvniť situáciu, môžu sa angažovať v občianskej spoločnosti, môžu hm, robiť spotrebu svedomitejšie a každé rozhodnutie o kúpe niečoho má svoj význam. Rovnaké odmenovania e, e, sú zdôvodnené z právneho hľadiska. V zásade máme e, dostatočnú národnú a medzinárodnú právnu úpravu, na ktorej sa zhodli členské štáty v otázke rovnaké odmenovania, najmä dohovor ILO 100 od roku 1951 dohovor bol ratifikovaný 173 štátmi už sa e, tom e, hovorilo v prejave Tina Stola. E, spomeňme článok 177 zmluvy o fungovaní Európskej únie keď Európske, zmluva o Európskom spoločenstve nadobudla účinnosť v roku 1958 mala iba jedno ustanovenie, ktoré bolo mm, relevantné z hľadiska rodovej rovnosti, a síce rovnaké odmenovania mužov a žien článok 119 e, sa zapracovala do e, zmluvy o fungovaní únii, pretože Francúzsko chcela predchádzať deformovaniu hospodárskej súťaže medzi spoločnosťami, ktoré e, sú zradené v členských štátoch, kde nie je požiadavka na rovnaké odmenovania. A to mohlo znamenať aj nerovnaké konkurenčné podmienky. Ale, avšak v roku 1957 Súdny dvor e, e, e, usudil, že tento členok má nielen ekonomický, ale aj sociálny zámer a preto prispieva k sociálnemu napredovaniu a vylepšovaniu pracovných a životných podmienok. Už v roku 1976 sa tak rozhodlo neskôr, Európsky súdny dvor eh, usudil, že eh, ekonomický zámer je sekundárny v porovnaní so sociálnym a eh, princíp rovnakého odmenovania je prejavom základného ľudského práva. Existujú viaceré úpravy v členských štátoch, niektoré sú viac ambiciozní, niektoré neprejavujú záujem o prekonania nerovnakého odmenovania. Pozrieme sa na francúzskú legislatívu kde e, zákonné povinnosti sa e, zapracovali do vnútroštátnej legislatívy od roku 72. 9 zákonov sa prijeli od vtedy, naposledy v roku 2014 a môžeme ich považovať za modelové. Avšak vo všetkých 28 členských štátoch pretrvávajú e, podmienky nerovnakého odmeňovania. A teraz tretia poznámka rovnaké za Eh, odmeňovania je zdôvodnené z digitálneho hľadiska, z hľadiska eh, budúcnosti a veľkých údajov eh, sa môže zabudnúť na práva ľudí. Napríklad ľudia tmavé plete nemôžu využívať rozoznávania tvári ženy môžu mať problém e, e, s e, rozoznovaním hlasu, pretože výrobcovia aut hovoria, že ženy majú viac problémov pri zvládaní tejto technológie, pretože programy majú problém s rozoznovaním ich hlasu. Zdá sa, že ženy sa nezúčastňujú štvrtej technologické revolúcie, či už aktívne alebo pasívne a to e, znamená e, zníženie príjmov alebo žiadny príjem podľa e, výskumu Svetového ekonomického fóra z roku 2014 v Spojených štátoch ženy majú väčšie riziko straty zamestnania kvôli techniky a ženy, ktoré sú vystavené takýmto rizikom, majú menšie príležitosti prejsť na kvalifikovanejšiu prácu. Aj v prípade poskytovania zamestnancom potrebných e, spôsobilostí na prácu na novom pracovnom mieste ženy stále majú menej možností pri hľadaní alternatívnej profesijnej drahy. A teraz e, k našim odporúčaniam. E, Júla dôrazne odporúča vyhodnotiť implementáciu akčného plánu Európskej komisie v roku 19. Ak výsledky vyhodnotenia nebudú spokojivé, komisia by mala navrhnúť harmonizovanú legislatívu s tým, aby sa prekonali podmienky nerovnakého odmeňovania. Júla by uvítala záväzok vládov 28 členských štátov eh, v oblasti posilnenia vnútroštátnej legislatívy a uplatnenia finančných sankcií v prípade nedodržovania legislatívy tri e, ďalšie e, ustanovenia by mohli byť podporené vnútroštátnymi záväzkami. Poprvé e, sme za to, aby sa uplatnil mechanizmus menovania vinných, aby európske podniky, ktoré nesplňajú požiadavky, sa zverejňovali na oficiálnych webových stránkach. Po druhé, navrhujeme zaviesť vnútroštátnu legislatívu, e, e, e, individuálne právo získať informácie o odmenovaní predmenšom dvoch mužov a jednej ženy, ktoré zastávajú rovnaké postavenie. Po tretej, uvítame zavedenie spoločných žalôb v prípade diskriminácií. v 28 členských štátov. To posilní kompetencie odborov eh, hm, presadzovať takéto požiadavky. A teraz spomeniem eh, akčný bod 7 akčného plánu upozorňovania na nerovnaké eh, odmenovanie, keď komisia zverejňuje výsledky projektu, ktoré sa financujú za použitie programu Progress Európskej únie, odporúčame, aby naši kolegyne požadovali e, realizáciu projekt, výsledky projektu e, pre e, rovnosť mužov a žien z obdobia rokov 2014 a 2016. Tam nájdete všetky naše odporúčania. A napokon Júla zdôrazňuje veľký význam smernice o zosledení pracovného a osobného života Vítame vašu iniciatívu. Bohužiaľ, musíme viedriť e, znepokojenie v súvislosti s e, e, rokovaním rady. Domnievame sa, že všeobecný prístup podkopová pôvodný návrh komisie. Chápeme sa, že všeobecný prístup svedčí o tom, že členské štáty sú pripravené dosiahnuť pokrok, avšak bude to menej ambiciozné a teraz je na Európskom parlamente, aby zachránil ambiciózny prístup e, z návrhu komisie z apríla 2017. Treba presvedčiť členské štáty o tom, že potenciál tohto návrhu sa nevyužil. Júla je pripravená poskytnúť vám podporu v tomto procese. A už budem končiť, pani predsednička. Teda musíme pochopiť, že nedosiahneme dlhodobú držateľnosť bez rovnosti a rovnakého obmeňovania. Potrebujeme sa navzájom, aby sme zadefinovali e, budúcnosť e, ľudstva počas druhej, štvrtej technologickej revolúcie a teraz máme možnosť určiť a zvoliť tú budúcnosť, ktorú si prajeme ak sa nám podarí implementovať GDPR, ak sa nám podarilo implementovať GDPR napriek e, lobovaniu proti tomu, musíme do, zabezpečiť aj rovnaké za, e, odmenovanie. Ďakujem pekne pani prezidentka, najmä e, za uznanie, ktoré ste povedali v súvislosti s balíčkom na zabezpečenie rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom. Ďakujem veľmi pekne. A teraz tretia časť vypočutia. Mm, teda pôjde o diskusiu s členmi výboru. Takže teraz e, aj členovia e, výboru majú možnosť vyjadriť sa. Chcem sa opýtať, či praje si niekto slovo. Áno, nech sa páči. Mrs. Kristina Morvaj. Pani Kristina Morvaj, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne za to, že ste e, zorganizovali E, toto vypočujete. Veľmi dobre sme mali prezentácie dobre. E, chápem, že nemáme zabezpečené tlmočenie z maďarčiny. Rada by som hovorila po maďarsky. E, ďakujem pekne. Mrzí ma. Nevidela som, že je tu aj maďarská kabína, ospravedlňujem sa. Nasledovná otázka je vidieť, že experti, ktorí dnes vystúpili, hovorili o nerovnakých mm, odmenovaní mužov a žien, nerovnakých mm, príjmoch a zdôrazňovali, že dochádza k značnej diskriminácii, znevýhodneniu žien ako je možné, že vy všetci, napríklad aj e, právnici, právničky nespomenuli ste, aké nevýhody mm, mm, majú ženy v južnej, východnej Európe. Spomenuli ste potrebu menovať e, vynikov, že toto riešenie sa zatiaľ eh, neuplatnilo. Mám na mysli eh, zverejňovania eh, názvov tých podnikov, kde dochádza hm, k znevýhodneniu, diskrimináciu žien v oblasti odmeňovania. Prečo by nebolo možné zverejniť názvy tých podnikov z tzv nových členských štátov, ktoré sa dopúšťajú takéto diskrimináciu voči ženom alebo dokonca aj e, mužom, keď dochádza k dvojakému znevýhodneniu žien. kolegyňa, niektorá kolegyňa spomínala, že predavačka v tom istom podniku v Maďarsku dostáva úplne iný plat ako e, e, v krajine pôvodu e, tohto podniku. Mm, Chcel by som in, informovať o tom, že keby sme išli e, rovnakým smerom s našimi kolegyňami, keby sme prejavili e, solidaritu, hm, zistili by sme, že mnohí, e, mnohé ženy sa musia zmeriť s tým, že ich deti opúšťajú svoju domovinu hm, odchádzajú do krajín, ktoré ponúkajú podstatne vyššie príjmy a to laká hm, mladú generáciu Nik e, o tom nepremýšľal v čase rozširovania Európskej únie. Nepremýšľal o tom, ako to bude, keď e, nové členské e, štáty budú konfrontované s podstatne vyššími príjmovými úrovnimi v starých členských štátov. Je potom prirodzené, že mladí ľudia odchádzajú za takými vyššími príjmami a to aj určité e, rodové dôsledky. Ženy zvyčajne e, sa držujú vyššieho e, veku a musia sa zmeriť s tým, že ich deti žijú ďaleko od nich. A, a zda by som mohla ešte k tomu doplniť, že Maďarsku a Polsku e, sa to komplikuje ešte tým, e, že e, sa uplatňujú určité politické hľadiska, napríklad sa nám krátia prostriedky z politiky súdržnosti a to ešte viac prehlbuje rozdiely. Neviem, aké máte skúsenosti v tejto oblasti. Thank you very much. Ďakujem. Eh, chce ešte niekto ďalší slovo? Ak nie, tak by som chcela využiť túto príležitosť, že tu mám polské tlmočenie a chcela by som položiť eh, pár otázok, avšak v mojom materinskom jazyku. Ja v prvom rade chcem poďakovať eh, všetkým našim expertkám, ktoré vystúpili, pretože to boli vystúpenia naozaj inšpiratívne. My sme si vypočuli veľmi konkrétne príklady e, činností, ktoré môžeme e, uplatniť na to, aby sme prelomili tieto rozdiely. A ja si myslím, že je možné aj zo strany Európskeho parlamentu e, dospieť k nejakému pokroku vďaka tým politickým skupinám, ktoré tu máme, tým dvom hlavným, pretože mnohokrát tie rozhodnutia, ktoré tu príjmame na legislatívnej úrovni, tak nevieme dohliadnúť dôsledky. Takže ďakujeme veľmi pekne za tieto konkrétne príklady, ktoré sú veľkou inšpiráciou. A teraz pre tie z vás, ktoré tu zastupujete podniky a e, súkromnú sféru, tak by som sa chcela spýtať, e, aké nástroje by podľa vás e, mohli byť účinné a ďalej, ako spolupracujete s vládami, tie firmy, ktoré zastupujete, alebo organizácie, ktoré zastupujete, tak e, pôsobia v konkrétnych členských štátoch. Spolupracujete s vládami e, iných členských štátov, alebo um, nastavíte nejaké aktivity, ktoré sú obmedzené teritoriálne e, na území jedného členského štátu. To je druhá otázka. To je prvá otázka. A druhá otázka by bola taká, že pred niekoľkými rokmi polská vláda diskutovala s expertmi e, o téme rozdielov v, v odmenovaní e, mužov a žien a ja keď som tam bola, tak mi experti hovorili, že už 15 alebo 20 rokov e, od tých prvých štúdií, ktoré sa v tejto otázke realizovali, Eh, si musíme uvedomiť, že sa toho veľa nezmenilo. Čiže ide o nejakú kultúru podnikov. Tá podniková kultúra to je ten hlavný dôvod, pre ktorý eh, z tohto politického pohľadu jednoducho nevidíme presne, čo sa deje vnútri podnikov, ale pravdepodobne a tý, podľa týchto výskumov eh, práve podniková kultúra je zodpovedná za tieto rozdiely medzi mužmi a ženami. Čiže ak vieme ovplyvniť tú podnikovú kultúru, tak by sme vedeli dosiahnuť eh, o mnoho viac, ale to sa robí dosť ťažko a osobitne cez eh, legislatívne nástroje, ktoré pôsobia ako si mimo firmy, čiže aké nástroje by ste uplatnili vnútri firmy. A, mm, a potom, potom je, to, je, to, je to ešte jedna otázka, aké sú vaše skúsenosti s inými podnikmi, ktoré dám tomu chcú zmeniť eh, svoju vnútropodnikovú kultúru tak, aby došlo k spravodlivejšiemu odmeňovaniu mužov a žien. No a ďalej by som chcela poďakovať eh, pani eh, prezidentke Asociácie európskych právničiek eh, za to, že povedala nieraz, že sa mm, musíme sústredovať nielen na ženy, ale na nejakú celkovú zmenu prostredia a na to, aby ženy mohli, aby mali príležitosť realizovať svoj potenciál a v tomto podľa mňa máte obrovskú pravdu. Dobre, ďakujem. Takže teraz e, by som dala priestor na odpovede na, to, na toto prvé kolo otázok. Poprosila by som naše expertky možno z tejto strany a potom, potom aj kolegy, vaše kolegy, niektoré už sedia v publiku. Ja skúsim len reagovať na to, čo ste povedali a podľa mňa to bolo veľmi zaujímavé. Keď sa pozrieme na rozdiely v vzdách medzi mužmi a ženami, tak je treba povedať, že niektoré ženy sú v nevýhodnejšej pozícii než iné, či už kvôli etnicite, konkrétne hovorím o Británii, etnického pôvodu alebo národnosti a niektoré kvôli veku. Takže niekde je tá, ten rozdiel v platoch väčší, ale napríklad vieme, že E, ženy z etnických, alebo teda z etnického prostredia, e, ženy e, z černožského prostredia sú veľmi znevýhodnené. Ja si myslím, že politiky alebo politický, politické nastavenie je veľmi dôležité a pokiaľ takéto niečo robí politika, tak fajn, pokiaľ nie, tak aspoň zamestnávateľ. Ja si myslím, že to je základ. Ak kultúra vo firme nestuje, tak tie politiky jednoducho sa nebudú realizovať v praxi a práve toto sa snažíme a podľa prostredníctvom tohto, toho náš, nášho výskumu ukázať, ktoré postupy môžu byť užitočné. A keď sa pozrieme na tú kultúru, tak eh, je to podobné, ako hovorila Ema. Eh, mami zostávajú doma s deťmi dlho, aby ukázali, že oni majú záujem. A to potom spôsobuje problémy v kariére. Čiže eh, aj, aj tie ženy potom trpia psychicky tým, že vypadnú z toho pracovného trhu, tak povedať. A preto je samozrejme potrebná dobrá politika, ktorá začne meniť kultúru a potom treba skúmať tých, ktorí sú lídrami a hľadať akési vzory. A toto je podľa mňa tiež dôležité. Ja si myslím, že firmy samozrejme môžu v spolupráci s vládou robiť veľa a my vidíme príklady vynikajúcich zamestnávateľov, ktorí nám ukazujú a sú akýmsi maličkým laboratórium toho, čo funguje. Takže napríklad Accenture je firma, ktorá mužom a ženám ponúka rovnaký, rovnaké možnosti z hľadiska rodičovskej dovolenky a e, tam e, vzhľadom k tomu, že ženy dostávajú to isté ako muži, tak zrazu muži javia 12-násobne väčší záujem o e, túto možnosť. Takže toto sú dobré príklady, ktoré je možné iste šíriť medzi firmami, ale takisto aj voči vládam. Ďakujem. Deloitte, za Deloitte. E, pani Kod, ja len chcem nadviazať na niektoré veci, ktoré boli spomenuté a rada by som možno podporila to, čo bolo povedané. Ja to samozrejme zastupujem zamestnávateľa a ešte k tomu z Británie. Ja si myslím, že zamestnávateľia v tejto veci hrajú veľkú úlohu. Ja, ja trávim veľa času rokovaním s inými firmami a snažím sa hovoriť o tom, čo sme urobili my. Ja som vytvorila e, balíky e, na zdieľanie informácií, ktoré radi zasielame všet, každému, kto chce nastúpiť tú cestu, ktorú sme prešli my. A ja to vidím ako súčasť mojej povinnosti. A ešte niekoľko záležitostí k tomu procesu. Padla tu nejaká e, zmienka o akejsi firmnej tradícii a ja e, som hovorila o modernizácii pracovného pracoviska. Ja si myslím, že ak e, sa nám nakopilo v tom systéme príliš veľa vecí, napríklad panely na rozhodovanie o povýšení. Teda namiesto toho, či sa posúdi, že niekto je už pripravený, tak e, o tom rozhoduje nejaký panel, ktorý zvyčajne pozostáva najmä z mužov. Čiže to sú procesy, ktoré jednoducho sa nakopili za tie roky a zjavne nefungujú, aspoň keď ide o nás, z hľadiska podpory e, tej diverzity. Teda určite nie pre niekoho, kto pochádza z menšinového prostredia. No a potom je tu e, ešte k tej otázke úlohy ktorú môžu zohrávať podniky. Um, treba povedať, že to súvisí so školami, alebo začína to na školách. To je ten základný bod desegregácia a to spomíname aj v našej správe, v našich odporúčaniach. Je to e, dôležitá vec a my sme v e, roku 2016 v Spojenom kráľovstve realizovali e, štúdiu, prieskum, kde sme skúmali, kde vlastne sa rodí tento rozdiel medzi roz, medzi odlišným odmenovaním mužov a žien a výsledky toho výskumu sú naozaj fascinujúce. Ukazuje sa, že už keď eh, mladé dievčatá na škole sa rozhodujú o, eh, o tom zamestnaní, a ja to môžem potvrdiť ako matka 9-ročných dvojčiek, že tie stereotypy že to už funguje na škole. V každej fáze, kde je nejaká možnosť, osobitne teda v systéme eh, v Británii, kde môžete ísť na univerzitu alebo tzv. tzv. tzv. A úroveň, tak tam e, napríklad devčatá sa rozhodujú neísť do oblasti počítačov. A keď sa pozrieme na to, že sa e, počítačom prikladá úloha budúcich tvorcov ekonomiky alebo najdôležitejšie odvetvia, tak e, ja mám pocit, že už na škole sa rozhoduje o tom, ako ženy budú odmenované. Ja si myslím, že firmy môžu samozrejme pomôcť v tom, že budú, budú sa vytvárať partnerstva, budú sa E, poskytovať určité vzory, modely tak, aby mladí ľudia, dajme tomu, sa začali zaujímať. To znamená, e, môžete byť fantastická žena, ale je, je potrebné, aby ste to ukázali tým, že pôjdete študovať na konkrétnu školu a my to môžeme podporiť tým, že budeme vytvárať partnerstva konkrétne so školami, so vzdelávacími inštitúciami, ale samozrejme aj s vládou na tom, aby sme zmenili e, tento aspekt. Ďakujem veľmi pekne. Katrina Katarína Miller. Ja som tu ako zástupkyňa mimovládnej organizácie, takže, takže moja odpoveď bude možno trocha iná. Ja som sa zúčastnila na komisii pre sociálny stav žien v New Yorku tento rok v marci sa to konalo a e, cestovala som tam e, na pozvanie nemeckej vlády a bolo tam stretnutie e, o rovnakom odmeňovaní v SAP a všetci tí experti, ktorí tam boli, eh, hovorili, že nevedia, čo funguje. Jednoducho nemajú, nemajú pocit, že by vôbec niečo fungovalo. A vy ste to práve spomenuli, že niečo sa deje už eh, s našimi deťmi alebo v ich hlavičkách, keď majú 6 rokov. Keď eh, som sa pýtal mojich detí, teda chlapcov a devčat, chlapca a devčatia, keď mali 4 roky, tak mi povedali, že to devčatko hovorí, ona chce byť super žena a chlapček chce byť superman. A e, spýtate sa ich, keď majú 6 a e, ten chlapec stále chce byť superman a to devčatko zrazu chce byť e, sestrou, modelkou, <laughs> profesorkou, skrátka niečo sa udeje v tom období tých 4 a 6 rokov, my nevieme čo. A um, aj z pohľadu e, našich, um, tak povedať, akcionárov a aktivistov, tak veľmi komplikované zmeniť podnikovú kultúru je je, je tu naozaj treba úprimný, úprimné odhodlanie nielen hlavného riaditeľa, hlavného šéfa, ale aj všetkých ostatných e, vedúcich úrovní. Pokiaľ to neexistuje, tak to jednoducho nepretlačíte v tej firme. Jednoducho to nefunguje. Možno som v tomto príliš veľká pesimistka, ale naozaj mám pocit, že tie kroky, ktoré sa doteraz podnikali, nefungujú. No a teraz, keď sa vrátim k tej vašej otázke, ďakujem veľmi pekne. Uh, za túto otázku, ktorú ste položili a ktoré vieme. Je to zložitá záležitosť. Ehm, takže hoci som <laughs> právničkou, tak neviem odpovedať presne. Rada by som eh, sa odvolala na právny štát, na princíp právneho štátu. Hneď ako začneme hovoriť o nejakých právnych eh, mm, záväzkoch, alebo ak, eh, dáme tomu, legislatíva môž, no, no, ak môžete poukázať na zlé správanie firiem a nejakým spôsobom ich postihnúť, tak to treba urobiť. Ale mm, ako ich motivovať? Toto je vec, ktorú vlastne treba urobiť na vnútroštátnej úrovni, avšak e, ak hovoríme o európskom projekte, tak e, rovnosť európskych žien, tam sme úzko spolupracovali s našimi maďarskými kolegami a, do, a zistili sme, že, ako ste práve spomenuli, že je veľmi ťažké, konkrétne v Maďarsku napríklad, to, že niekedy firmy e, ani um, nezvolávajú e, výročné zasadnutie akcionárov, pretože e, jednoducho ne, nikto by tam neprišiel. Oni síce publikujú zápisnicu, ale je to, je to súčasť podnikovej kultúry, že sa to jednoducho nekoná. A my sme E, sa teraz vlastne stretli ako kolegovia na medzinárodnej úrovni, na európskej úrovni a mne pomohlo, že som pracovala v Španielsku. Moja kolegyňa zase pracovala v, no, teda pôvodom je z Maďarska, potom sme mali kolegyňu z Bulharska, čiže bolo veľmi dôležité e, o týchto veciach e, sa porozprávať z pohľadu rôznych perspektív. Ďakujem veľmi pekne. Teraz by som chcel dať slovo Týne Astole, generálnej riaditeľke z, z, z generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť Európskej komisie. Ďakujem. Ja e, sa chcem vyjadriť k otázke toho, či sme posudzovali situáciu alebo rozdiely medzi novými a starými členmi Európskej únie, tak ja by som chcel povedať, že príklady ukazujú veľmi jasne, ako veci, ako, ako, ako, aká je situácia rodov, alebo rozdiel medzi rodmi, aké sú odlišné medzi týmito dvomi skupinami štátov. Ja si myslím, že by sme mali E, posudzovať e, vplyv, aký, rôzna, aký, aký určitá legislatíva má na ženy. Ja si myslím, že je jasné, že to sa deje, že to robíme, ale zároveň e, v tomto akčnom pláne, ktorý teda akčnom pláne odstraňov rozdielu v obmeňovaní medzi mužmi a ženami, my sme v ňom neriešili detálne situáciu jednotlivých krajín. Samozrejme, zvážili sme dáta, zvážili sme situáciu, ale v tomto akčnom pláne sme neriešili ako tento konkrétny problém e, riešiť v danej krajine. Sú, súvisí to aj s rozdielnou ekonomickou situáciou krajín. Samozrejme, tie rozdiely tam sú, ale k kultúre tam len chcem vyjadriť súhlas so všetkými, ktorí tu už prehovorili, že je veľmi dôležité, um, aby sme to nerobili len kvôli deťom. My môžeme urobiť veľa aj vo firmách, aj vo verejnom sektore, ako sme si vypočuli od Deloitte a je veľmi dôležité, aby sa to dialo z hora, z hora nadol, a aby vedenie, aby lídry firmy ukázali, že takto to naozaj chcú, že to nie je len nejaké, e, nejaká novota, ktorá sa zase vráti do starých kolejí. Ďakujem veľmi pekne, pani riaditeľka. Teraz e, chcem požiadať o slovo pani Vivian Hunt zo spoločnosti McKinsey. Ďakujem. Ja by som chcela vsunúť eh, jednu pripomienku medzi tú otázku, tie otázky týkajúce sa právneho postavenia, otázok firiem a dopadu legislatívy, ako aj eh, konkrétne prípadové štúdie eh, toho, ako sa súkromnému sektoru môže dariť škálovať ten benefit. Keď sa pozrieme na reálne dáta, na základe ktorých sa tie rozhodnutia vykonávajú, a to platí aj pre tvorbu politiky, na na veľkých vzorkách populácie, ako aj tvorbu politiky v menších, alebo teda vo firmách, kde vašou populáciou sú akcionári. A my máme takú anekdotu, že eh, preskúmanie eh, rodovej parity a rodovej rovnosti eh, na základe dát nám môže umožniť lepšie rozhodovanie. Radi by sme e, náš dátový súbor pre Európu týkajúci sa rodovej parity dali k dispozícii. Tam sú, zhrnú, tam sú zahrnuté aj nové aj staré členské štáty. A pokiaľ sa nám to podarí v spolupráci s týmto výborom pre e, práva žien a rodovú rovnosť e, a výborom pre technológie, komisie a hospodárskym výborom, tak toto, cez všetky tieto tri prízmy dokážeme skúmať túto situáciu tak, aby sme E, vyriešili rozdiely aj medzi Maďarskom, Talianskom a Švédskom a Britániou. Tu nie je možné nastaviť jeden model pre všetkých a e, nepodarí sa nám odstrániť tie rozdiely v odmeňovaní e, takýmto spôsobom. A potom je potrebné stavať na dátach, na dôkazoch a nie anekdotách. A treba si pozrieť, ako napríklad Deloitte to riešil a mnohé iné pozitívne príklady, kde vidno, že vystupujú stále 3-4 veci, 5 vecí, kde zamestnávateľ alebo verejný sektor musia urobiť. A e, to preskúmanie musí byť pomerne detailné, ak skúmame situáciu firmy, aby sme sa rozhodli, ktoré, ktorých pár aktivít, 1, 2, 3, 4, 5, budú najrozhodujúcejšie. Mm, žijeme vo svete obmedzených zdrojov a e, čas tiež jeden zo zdrojov, takže e, to rozhodnutie je veľmi dôležité. Ak skúmate politiky a postupy a chcete dosiahnuť výsledok minimálnym počtom krokov, tak na, znova na to treba stavať na dátach, na poznatkoch a nie, nie anekdotách. No a tretí bod, kde môžeme e, e, preklenúť ten rozdiel medzi faktmi a domnenkami je kultúra. A tu každá pozitívna e, prípadová štúdia tej agilnej pracovnej budúcnosti, čo konkrétne tu išlo o štúdiu 5, 15 firiem, Eh, ukazuje, že eh, rozhoduje systematický prístup. 80 eh, funkčného prostredia firmy ovplyvňuje zamestnávateľ a to nie je v nejak... Tí ľudia, ktorí tam pracujú, tam neprichádzajú s nejakou predstavou o tom, ako to celé bude fungovať. To firma jednoducho nastaví, to znamená, firma to môže aj zmeniť. Takže toto, toto hovoria dáta. My sme to takto zistili od našich mužov a žien, ktorých sme dopytovali. Na posledná vec, E, kde sa ukazuje, že potrebujeme fakty a nie anekdoty. Sú prípadové štúdie, väčšina tvorcov politiky a firiem sa snaží e, urobiť e, tú správnu vec, ale možno niekedy ne, správne nezhodnotia rozsah problému, niekedy nenastavia správny prístup a sú príklady z celej Európy, kde firmy dosiahli pozitívny pokrok. Mnohé z nich aj v oblasti, proste sú v, to, v tom našom dátovom súbore, a, a je treba vyzvihnúť tie firmy, ktoré sa neboja zlyhania, ktoré to vyskúšajú, ako Chloe povedala e, vo svojom vystúpení. My si myslíme, že e, takýto príklad je veľmi dôležitý. Teda máme v prvom rade, a chceli by sme takýmto príkladom byť, máme, máme datový súbor z celej Európy, máme e, postupy, systematický pohľad na kultúru a po ďalšie vyzvihnutie dobrých príkladov. To všetko by mohlo pomôcť. Ďakujem veľmi pekne. Ingrid, Um, Ingrid Moritz za Rakúsku uh, komoru práce. Ďakujem pekne. Chcel som na uh, vašu otázku uh, odpovedať. Štatistické údaje hovorí o tom, že ženy migrantky zarábajú nie, ženy, ktoré sa narodili v Rakúsku Takže sú tu také prípady a na strane druhej, nielen v Rakúsku, ale v iných krajinách e, vznikla e, situácia, v zmysle ktorej sa nasadzujú pracovné síly ako lacné e, pracovné síly napríklad sa starajú o e, starších e, ľudí, zvyčajne pochádzajú z krajín východnej a južnej Európy a pracujú za e, menej výhodných podmienok a je to väčší problém, kde vzniká tlak na mzdy. Pokiaľ ide o kultúru, podnikovú kultúru, Nož e, v tých správach o výške miest a v otázke transparentnosti. Prečo sa to zamlčava? Pre... Domnievam sa, že nejde iba o rozdiely v odmenovaní mužov a žien. Je tu e, nedostatok transparentnosti a e, hodnotení samotnej práce E, určité mm, mm, aktivity sa veľmi odlišným spôsobom odmienujú a oceňujú. A tu vznikajú rozdiely a v otázke podnikovej kultúry, napríklad v technických zamestnaniach alebo vo vedúcich pozíciách, rámcové e, podmienky sú stanovené tak, že iba jednotlivo e, ženy sa presadzujú do tých pozícií, ktoré sú zvyčajne e, určené mužom. Častokrát e, majú aj e, technické vzdelenie, ale opúšťajú podniky a pôsobia potom inde. Bardzo dziękuję. Dziękuję za... Ďakujem veľmi pekne my už máme len minútu do konca tohto vypočutia, takže poprosím veľmi rýchlo, lebo nám naozaj nezostáva veľa času. Uh, I don't quite understand why. Ja celkom nerozumiem, prečo sme pod takým časovým tlakom, keď sme tu len dve poslanky, ako som si práve uvedomila. Napriek tomu toto musím objasniť. Nehovorím o eh, migrantkách, ale o ženách, ktoré eh, sú občiankami Európskej únie, eh, rovnými občiankami Európskej únie teda rovnoprávnymi s Rakúšankami, ale za, zarábajú trikrát menej na, tom istom, na tej istej pozícii e, v tej istej firme. A často ide o firmy čisto rakúske. Takže bolo by naozaj výborné, keby po nejakých 20 rokoch od, a nie, my sme vstúpili v roku 2004, takže takmer 15 rokoch, e, keby ste chápali, že nie sme nejakými, nejakými druhoradovými druhoradými občiankami Európskej únie, nie sme migrantky. Aj tie ženy, ktoré možno e, dochádzajú za prácou do Rakúska, nie sú to migrantky, neprichádzame z nejakého tretieho sveta, sme e, členovia Európskej únie e, s tými istými právami, ako napríklad naše rakúske priateľky. A bolo by výborné, keby ženy, ktoré pociťujú toľko solidarity so svojimi sestrami, cítili solidaritu aj v tomto kontexte. Ďakujem. Ďakujem bardzo, pani Ďakujem vám veľmi pekne, vážená pani poslankyňa. No, budeme musieť ukončiť toto vypočutie. Každopádne chcem poďakovať všetkým expertkám, ktoré prehovorili e, na tomto vypočuní. E, prišli s mnohými inšpirujúcimi a zaujímavými názormi k téme, k téme odstránenia nerovnakého odmenovania mužov a žien. Najdôležitejšie, čo si myslím odnesieme z tohto vypočutia, podľa môjho názoru, je, E, to, že je možné, e, je možné toto nerovnaké odmeňovanie odstrániť a e, hoci v súčasnosti je faktom, ak chceme, aby prestalo byť, je dôležité spojiť sily s podnikmi, politikmi a ostatnými aktérmi, ktorí sa podielajú na uplatňovaní riešení tohto problému. A pre, um, taktiež je E, jasné, že podnikatelia a zamestnávateľia zohrávajú veľmi dôležitú úlohu v tejto záležitosti. E, takisto hospodárska e, politika môže ovplyvňovať situáciu, rovnako ako sociálna politika. Tá nie je menej dôležitá, avšak mnohokrát ľudí e, zobudia, tak povedať, z ekonomické argumenty a tieto argumenty môžu práve vrhnúť svetlo na rozsah tohto problému. A teraz e, si treba povedať, že ak chceme e, dospieť k dobrému výsledku, musí ísť o opatrenia dobrovoľné. Dobrovoľné nielen z hľadiska politiky, ale z hľadiska firiem. Ak to nebude dobrovoľné, tak tá zmena nebude trvalá. A my vieme, že základným faktorom podnikovej kultúry je, že Eh, k tej zmene musí existovať ochota. A táto ochota tá by mala eh, prísť z hora v podniku a mala by preniknúť celou firmou. A mnohokrát eh, nejaké direktívy alebo smernice, ktoré sú vydávané, sú adresované ľuďom, ktorí vôbec nemajú záujem ich realizovať. Čiže ak sa nám podarí zmeniť toto, tak sa priblížime k úspechu. Každopádne mnohokrát ďakujem všetkým odborníčkam, ktoré prišli a končím toto vypočutie. Ďakujem.

Okay. Um, everyone, we are uh, going to the next. Dobre, môžeme teda prejsť na ďalší bod nášho programu. A tak tu budeme mať veľvyslankyňu Islandu, ktorá nám porozpráva o tom, prečo je Island považovaný za rodovo najrovnejšiu krajinu na svete. Sme veľmi radi, že tu máme veľvyslankyňu Bergdis Ellertsdottir. Ja som tiež podpredsedničkou eh, delegácie Sinea, takže som veľmi rada, že si budeme môcť vypočuť, čo nám Island môže povedať k otázkam rodovej rovnosti. Koordinátori o tomto hovorili už eh, dlho, že by chceli pozvať aj krajiny Sinea, to znamená Švajčarsko, Island, Norsko, Európsky hospodársky priestor, aby sme si mohli teda vypočuť, aké sú ich skúsenosti v oblasti rodovej rovnosti. Takže teraz by som rada odovzdala slovo veľvyslankyni Bergdis Ellertsdottir. Takže nech sa páči. Porozprávajte nám o svojej práci v oblasti rodovej rovnosti na Islande. Ďakujeme vopred. Ďakujem pekne. Je mi cťou opäť eh, tu byť na pôde Európskeho parlamentu. Je to samozrejme pre nás veľmi dôležitá platforma a nie sme pozývaní až tak eh, často my ako krajiny eh, Európskeho hospodárskeho priestoru, takže som veľmi rada, že tu môžeme byť. No rada by som hovorila o zopár prvkoch, ktoré považujem za zaujímavé pre váš výbor. Najskôr budem hovoriť o novej legislatíve, e, ktorá zabezpečuje rovnosť v odmeňovaní. To vás možno bude zaujímať, lebo ste o tom tiež hovorili. No a taktiež by som rada hovorila ešte o tom, ako zvyšovanie počtu a tiež vplyvu žien vo verejnom živote a v politike e, môže byť prínosné. Samozrejme budem hovoriť aj o násilí vo vzťahu k jednotlivým rodom. No a porozprávam aj o tom, ako sa snažíme zapojiť na Islande aj mužov do boja za rodovú rovnosť. No a samozrejme budem hovoriť aj vo vzťahu Islandu a Európskej únie v tejto veci. Takže chcela by som začať tým, že pripomenieme veľmi dôležité podujatie, ktoré bolo takým kľúčovým momentom na Islande práve v otázkach rodovej rovnosti a to bol tzv. štrajk žien v roku 1975, konkrétne 24. oktobra. Vtedy tisícky žien 95 eh, ženskej pracovnej síly opustilo pracoviska a išli do centra mesta tak, aby žiadali väčšiu rovnosť. No a mali na to veľmi dobrý dôvod, pretože v tom eh, v tej dobe ich bolo 60% menej ako mužov eh, zastúpených v určitých funkciách, dokonca sme mali iba tri poslankyne v tom čase. A pritom to nebolo tak ďaleko. Toto bolo veľmi úspešné podujatie. No a toto bolo také symbolické podujatie, ktoré zároveň paralizovalo spoločnosť a zdôraznilo, že príspevok žien pre spoločnosť a hospodárstvo nie je menší a menej dôležitý ako príspevok mužov. Toto bol teda naozaj uh, ten zlomový bod eh, v našej histórii Odzneli tam mnohé prejavy, ktoré zdá sa utvrdili ženy v tom, že treba bojovať za ich práva. Takéto podujatia, ktoré sú význačné pre históriu jednotlivých krajín, sa samozrejme neodovzdávajú, e, neodohrávajú vo váku. To znamená, mnohé veci potom nasledovali práve po tomto podujatí. Celkový rozdiel v príjmoch sa od roku 1975 zlepšil alebo zmenil, ale pokiaľ ide o tú, tie rozdiely v odmeňovaní, teda o tú nespravodlivosť, e, toto sme stále neodstránili. Podnikáme teda mnohé kroky na to, aby sme e, túto vec zmenili. No a aký pokrok sa dosiahol, aké kroky teda príjmame, aké opatrenia príjmame. Pokiaľ ide o štatistiky v oblasti nerovnakého odmeňovania, tam sme spolupracovali aj s pracovnou skupinou, ktorú sme vymenovali spoločne s islandskou vládou. Tam sme mali teda za cieľ od roku 2008 do roku 2016 zmenšiť rozdiely v odmeňovaní. V roku 2008 to bol, ten rozdiel predstavoval 6,6%, v roku 2016 4,5%. Toto ale stále poukazuje na, tú, na tie rozdiely, ktoré existujú a ktoré znevýhodňujú uh, ženy. No a taktiež sa do toho, alebo k tomu pridáva aj to, že trh je rozdelený podľa pohlavy. Tak ako aj inde v Európe, eh, ženy častejšie využívajú možnosť práce na čiastočný úvezok taktiež sú eh, neplatenými mm, poskytovateľkami starostlivosti a podobne. To znie, eh, samozrejme potom spôsobuje aj nerovnakú mieru zodpovednosti na úrovni jednotlivých domácností a postupne to prerastá do dôležitejších alebo väčších rozdielov, napríklad pokiaľ ide o dôchodky pretože príspevky žien do dôchodkových fondov sú samozrejme nižšie ako príspevky eh, mužov a teda menej prispievajú aj do štátneho rozpočtu. V roku 2012 sme teda vytvorili spomínanú skupinu, ktorá dostala konkrétne ciele, napríklad dozerať nad uplatňovaním pilotného projektu, eh, ktorý sa týka práve rovnakého odmeňovania alebo štandardov rovnakého odmeňovania na Islande. No a my sme sa potom rozhodli ešte pokračovať v tomto experimente práve na základe pozitívnych výsledkov, ktoré nám projekt priniesol. No a od 1. januára tohto roka štandard rovnakého odmeňovania predstavuje e, zákonnú požiadavku spoločnosti alebo inštitúcie, ktoré zamestnávajú 25 a viac zamestnancov, musia e, predložiť certifikát o takomto dodržiavaní rovnakého odmeňovania. No samozrejme, my spolupracujeme so zamestnávateľmi, aby vypracovali takýto systém rovnakého e, odmeňovania. Tam ide o to, aby za rovnakú prácu dostávali rovnakú odmenu ich zamestnanci. Postupovali sme e, respektíve budeme postupovať e, v jednotlivých štádiách počas troch rokov a budeme zapracovávať naše vnútroštátne požiadavky, ale aj tie medzinárodné, ktoré vyplývajú napríklad zo záväzkov, e, pokiaľ ide o Medzinárodnú organizáciu práce a iné medzinárodné organizácie. Taktiež máme aj legislatívu, ktorá zakazuje e, takúto diskrimináciu. No a nakoniec e, musím povedať, že väčšina členov nášho parlamentu sa zhodli na tom, že dobré úmysly nemôžu vyriešiť všetko. To znamená, Island je teraz prvou krajinou na svete, ktorá vyžaduje, aby zamestnávateľe predkladali e, certifikáty, ktoré teda budú dosvedčovať dodržiavanie nastavených štandardov a že budú dodržiavať aj rovnaké odmeňovanie zamestnancov. Takže Chcela som sa zúčastniť diskusie o rovnakom odmeňovaní, a teda o rozdieloch v odmeňovaní. Ale samozrejme, ak máte otázky, veľmi rada ešte na ne odpoviem. No a rada by som ešte eh, hovorila o postavení žien vo verejnom živote a v politike. Niektorí z vás možno vedia, že Katrin Jakobs dotýr eh, v súčasnosti vedie našu vládu. Je to iba druhá žena, eh, ktorá je predsedničkou vlády v oktobri 2016 e, sme zaznamenali, alebo od oktobra 2016 sme zaznamenali výrazný náraz na 48%, pokiaľ ide o zastúpenie žien v politike. Takže naozaj teraz už môžeme hovoriť o rodovej rovnosti v politike. No ale potom v oktobri 2017 sme mali predčasné voľby, tam sa tie čísla opäť posunuli nižšie Ženy v súčasnosti predstavujú 35 poslancov parlamentu. To znamená, je to boj, ktorý ešte stále prebieha. Pokiaľ ide o históriu boja za práva žien, môžeme sa vrátiť až k tým hnutiam, ktoré bojovali za práva žien. Tam sa hovorilo aj o vytváraní e, politických strán, ktoré boli tvorené ženami. A častokrát e, iba 2 až 5 e, takýchto e, strán, respektíve žien ako mm, predstaviteľi politického života boli vôbec e, volených do dôležitých funkcií. No a prvá žena, ktorá bola zvolená do Mestskej rady, bola zvolená v roku 1908 a v roku 1922 sa dostala prvá žena do parlamentu. Toto boli ženy, ktoré figurovali na zvláštnych zoznamoch, neboli členkami konkrétnych strán. No a neskôr sa nám podarilo dosiahnuť zmeny a podporiť zapájanie žien do politického života. Politické strany teda zvyšovali takýmto spôsobom účasť žien na parlamentnom živote. Pokiaľ ide o pracovný trh v Islande, tak mer 80 predstavujú ženy, ale pokiaľ ide o tie vysoké pozície, tam máme samozrejme e, ako všade inde žien menej ako mužov. Taktiež mzdy sú nižšie ako v tých e, tradičných e, odvetiach, ktorým dominujú muži. Od roku 2008 sme viedli diskusiu týkajúcu sa rôznych eh, prístupov eh, k tomu, ako by sa ženy mohli dostávať eh, do vedúcich pozícií a upravili sme aj náležitú legislatívu. Aspoň 40 žien musí byť zastúpených v správnych radách podnikov od roku 2010. Toto je teda zákonom stanovená povinnosť pre spoločnosti No a nedávny prieskum poukazuje, že tento kódex už má mm, väčšie schválenie našou populáciou než v minulosti. Hovoríme tu o zastúpení žien na e, úrovni vedúcich pozícií, na úrovni riaditeľov, správnych rád a podobne. Tam sú stále ženy ešte v nevýhode, respektíve sú menej zastúpené, je to 25 až 40 žien Eh, ženy sú viac zastúpené vo verejnom sektore než v tom súkromnom. A pokiaľ ide o tie výkonné riadiace pozície, tam iba 6 eh, výkonných riaditeľiek eh, sú ženy, zvyšok sú muži. No a už som hovorila o tom, že máme trh práce, ktorý je naozaj rozdelený podľa rodov, a to z rôznych dôvodov. Vieme, že ženy sa snažia túto situáciu zmeni, zmeniť a prenikajú aj do tých oblastí, ktoré doteraz, ktorým doteraz dominovali muži. Teda k zmenám dochádza. taktiež pokiaľ ide o vzťah mužov k rodine, k deťom. A to najmä potom, čo sme schválili e, v roku 2000 e, legislatívu týkajúcu sa rodičovskej dovolenky. Tam sa hovorí teda o rovnakej otcovskej aj materskej dovolenke. Taktiež sa tým vytvárajú šance pre mužov aj ženy, aby takto dosiahli vyššiu kvalitu života. Až 90 mužov využíva aspoň trojmesačnú otcovskú dovolenku. To znamená, môžeme pozorovať potom následne aj to, že rodičia si medzi sebou spravodlivejšie rozdeľujú starostlivosť o deti. Legislatíva Islandu teda vedie napríklad aj k rovnomernejšiemu rozdeleniu zodpovednosti v domácnosti a podobne. No a potom sa snažíme odstraňovať aj tie tradičné predstavy o e, mužnosti a mužskosti medzi mládežou. Pokiaľ ide práve o túto otázku, tu by som už prešla k násiliu, rodovému násiliu. Chcela by som konkrétne hovoriť o tej revolúcii, revolúcii pardon, spojenej s hnutím MeToo a Island sa zapojil môžeme byť e, možno e, takým popredným hráčom na úrovni, na celej svetovej úrovni, pokiaľ ide o rôzne ukazovatele rodovej rovnosti. Už posledných 9 rokov sme na čele tohto rebríčka, avšak e, tento index tiež neberie do úvahy úplne všetky aspekty. Revolúcia MeToo na Islande e, oficiálne začala vtedy, keď e, 24. novembra 2017 e, islandské političky zverejnili viac ako 140 príbehov sexuálneho obťažovania a násilia e, pod hashtagom e, In Set of Power. A potom ďalšie ženy prichádzali s ďalšími príbehmi. Ženy a dievčatá teda hovorili o prípadoch sexuálneho obťažovania, diskrimin- rodovej diskriminácie a rodového násilia. Častokrát to boli veľmi šokujúce príbehy musím povedať, že tam boli konkrétne dve skupiny e, obyvateľiek, ktoré u mňa zarezonovali. Jednak to boli športovky, jednak to boli migrantky. Samozrejme, aj vláda sa snaží riešiť tento problém, a to prostredníctvom nového akčného plánu o e, zlepšení riešenia sexuálnych e, priestupkov Pripravujeme aj plán na posilnenie mechanizmov, e, pokiaľ ide o trestnoprávny systém, tak aby sme zlepšili postavenie obetí a skoordinovali si aj služby, ktoré sú poskytované obetiam, napríklad aj vo vzťahu k zdravotníctvu. Taktiež e, to právne prostredie, v ktorom sa takéto e, sexuálne trestné činy preskúmavajú, treba prispôsobiť Istanbulský dohovor o predchádzaní a boji proti e, domácemu násiliu páchanému na ženách. Ako viete, bude onedlho ratifikovaný. Island sa v apríli stal už 30 e, e, krajinou, ktorá Istanbulský dohovor ratifikovala. Chcela by som ešte povedať, respektíve, že sme boli 30. krajinou, ktorá ho podpísala, ale ratifikácia samozrejme trvá ešte určitý čas. No a Podporili sme, respektíve mali sme podporu aj e, nášho prezidenta Johannessona, ktorý v novoročnom prihovore tento rok povedal, že tento rok, ktorý práve e, sa skončil, teda rok 2007, bude možno v našej pamäti vritý ako milník, e, teda ako rok, kedy sa ženy postavili proti takémuto násiliu, sexuálnemu obťažovaniu a kedy sa muži k nim pripojili. No a ešte posledná vec, ktorá podľa nás eh, je veľmi dôležitá v tomto smere. A síce, aby sme naozaj dosiahli rodovú rovnosť, treba do toho boja zahrnúť aj mužov, pretože ženy už 10 ročia za túto rodovú rovnosť bojujú. Treba zapojiť aj mužov, tak aby podporovali uh, tie už existujúce úsilia, aby sa ujali možno aj vedenia v tejto veci. Je dôležité dosiahnuť rodovú rovnosť, ale ťažko to urobiť, keď ženy napríklad na pracovnom trhu vidia, že tie vedúce pozície stále držia v rukách muži. Je naozaj jasné, že je dôležité byť dobre informovaný a príjmať teda informované rozhodnutia v tejto veci. Vlády Islandu a Surinamu sa stali partnermi v boji za rodovú rovnosť Chcela by som naozaj eh, povedať, že toto partnerstvo, ktoré sa má sústrediť na mužov, nie je o tom, že chceme z tohto boja vylúčiť ženy, ale chceme pravidelno zapojiť mužov. Môžeme to možno kritizovať eh, kvôli viacerým dôvodom, ale je dôležité vytvoriť priestor aj pre mužov, aby mohli aj oni diskutovať o rodovej rovnosti. Eh, prvá konferencia prebehla eh, na pôde OSN v januári 2015. Eh, mali sme tam eh, viac ako 100 stálych zastupiteľov a bolo tam teda mnoho mužov na týchto popredných miestach, ktorí sa stretli a ktorí viedli diskusiu o rodovej rovnosti. No teraz budujeme na úspechy tejto konferencie, preto sme na Islande zorganizovali viaceré takéto konferencie, taktiež boli zorganizované konferencie na ústredí na to tu v Bruseli, ale taktiež v Ženeve, kde sme hovorili práve o tejto problematike. No a hovorila som o kampani MeToo a súvis tejto kampane s ženami političkami na Islande. Mnohé tieto političky sa práve nedávno zapojili do tejto revolúcie, respektíve na ňu zareagovali a hovorili e, o tých možných e, prístupoch, ako môžeme teda pristúpiť k tejto kampani. Ako som povedala, aj 90 e, mužov, ktorí sedia v našom parlamente, sa zapojilo. Je dôležité v tejto veci dosiahnuť aj spoluprácu na medzinárodnej úrovni. No a náš prezident je jedna z desiatich hlav štátov, ktoré sa do takýchto úsilí e, zapájajú práve z hľadiska mužov a zapojenia mužov do tejto problematiky. No a chcela by som ešte povedať, že náš e, prezident sa pred dvoma týždňami ešte navyše stal aj oficiálnym e, patrónom queer organizácie na Islande. To možno priamo s týmto nesúvisí, ale chcela som o tom hovoriť, pretože to súvisí predsa len aj s bojom za rodovú rovnosť, s búraním určitých stereotypov a prispieva to teda možno aj k boji za e, viac práv pre LGBTI komunitu. Teda pre tie skupiny, ktoré boli v minulosti marginalizované. No a teraz sa už snáď dostávame aj k diskusii, ale tak ako som povedala, chcela som ešte hovoriť aj o vzťahoch Islandu s EÚ v tejto oblasti. Zmyšľame rovnako minimálne podobne. No a Európska únia je pre nás naozaj veľmi dôležitým partnerom na medzinárodnej scéne, takisto ako aj OSN. Aj nedávno sme na pôde Svetej obchodnej organizácie spolupracovali s EÚ práve na podporu rodovej rovnosti e, v oblasti obchodu, ako to už bolo povedané. Máme samozrejme aj dohodu v rámci EHP, a teda tam ide o podporu spolupráce Lichtensteinska, Norska, Islandu s Európskou úniou. A tam sa hovorí, alebo teda je tam priamo kodifikovaná aj e, tá spolupráca a zapájanie e, mužov. Pokiaľ ide o rodovú rovnosť, e, tá tiež je dôležitou súčasťou tejto dohody. No a potom ešte nakoniec by som chcela povedať, že rodová rovnosť bola podporovaná aj finančnými mechanizmami, teda grantmi EHP, Liechtensteinsko, Norsko, Island prispievali ke znižovaniu sociálnych a hospodárskych rozdielov v Európe a vytvárali teda aj bilaterálne vzťahy. A myslím, že už len to by bolo veľmi dobrým námetom na diskusiu na pôde tohto výboru. Takže chcela by som povedať, že rodová rovnosť to nie je len jedna samostatne stojaca téma. Potrebujeme naozaj dosiahnuť solidaritu jednotlivých hnutí žien, taktiež k tomu pripojiť politickú vôľu a potrebné nástroje ako napríklad legislatíva, e, taktiež mainstreaming, rozpočtové aktivity, tak aby sme dosiahli pokrok a teda napríklad e, dosiahli aj tie normy v oblasti rovnakého odmeňovania. Ako ste mohli počuť, Island ešte nie je naozaj takým rajom e, rodovej rovnosti, ale je to vec, ktorá figuruje medzi prioritami našej vlády. Veľmi rada si vypočujem aj názory tohto výboru a prípadne ďalej sa s vami porozprávam o tých možnostiach našej ďalej spolupráce v záujme dosiahnutia rodovej rovnosti. Ďakujem. Thank you very much. Veľmi pekne ďakujem. Ja budem hovoriť po švedsky. Ak nerozumiete po svedsky, musíte e, použiť sluchadla. Veľmi pekne ďakujem. Bolo to mimoriadne zaujímavé vypočuť si vás. Je dôležité, aby sme sa navzájom počúvali. Všetkých 27 členských štátov majú odlišné skúsenosti činnosti v oblasti zabezpečení e, rovnosti a sú tu aj krajiny z, z združenia SINEA so svojimi vlastnými skúsenostiami a preto je dôležité oboznamovať sa e, s e, skúsenostiami tej druhej krajiny a nie e, vymýšľať e, veci e, od nuly bolo veľmi zaujímavé sledovať vývoj v Is- na Islande. Ja som mala na to dôvod ako podpredsednička delegácie pre vzťahy zo Sinea. Keď som bola na Islande na jar, mohla som sa podrobnejšie oboznámiť e, e, s legislatívou, ktorá zabezpečuje rovnaké odmeňovanie za rovnakú prácu. Som o tom veľa premyšľala Zdá sa, že výsledky, ktoré sa dostavili, sú skvelé, ale dnes popoludní sme diskutovali o tom, ako riešiť problém rovnakého odmenovania za rovnakú prácu, prípadne nerovnakého obmenovania mužov a žien a preto e, chcem sa opýtať, či pre vás to bola jednoduchá cesta, či ste mali e, viaceré diskusie, spory, či zaznevali hlasy proti. Takisto by som e, rada premyšľala o niektorých ďalších záležitostiach. Už som predtým uviedla, že tu sme diskutovali o nerovnakom odmenovaní mužov a žien a častokrát v tejto súvislosti sa e, spomína hľadisko zabezpečovania toho, aby ženy sa mohli dostať do tých odborov, tých profesí, kde predtým e, prevladali muži. A na to potrebujú odbornú prípravu, aby e, vedeli tam pôsobiť a zarábať viac peniaze. Ale e, chceme zároveň, aby aj muži sa venovali zdravotníctvu alebo starostlivosti o deti. Som zvedavá, či sa e, o týchto otázkach tiež diskutovala aj na Islande. A napokon, e, keď ste hovorili o úlohy mužov e, na Islande aj v súvislosti s vašimi vzťahmi so Surinamom, kedy sa muži rozhodli, že sa budú angažovať v pôsobení za rovnaké podmienky? Myslím si, že je to životne dôležité, ale častokrát sa cítime osameli, pretože väčšina členov výboru sú ženy. A je veľmi dôležité, aby sme získali mužov e, pre túto vec, pretože v parlamente máme e, viac mužov než žen, preto keby sme mohli e, získať do týchto disk... Ak sa nám nepodarí získať mužov v pléne pre túto vec, nedosiahneme rovnosť v Európe. Častokrát sa nám nedarí presadzovať e, naše prístupy a e, preto je veľmi zaujímavé, že aj Islandiania, muži sa rozhodli, že budú konať. Tak toľko moje otázky. A teraz e, sa chcem opýtať, či aj ostatné poslanky, neposlanci majú otázky na islandské veľvyslankyne. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne a súhlasím s tebou, Anna, v tom, že eh, áno, kde sú tí muži v, tejto, v tomto výbore a kde sú, keď hovoríme o týchto veciach v parlamente celkovo. Však to eh, podľa môjho názoru sa tak eh, maximálne jeden, dvaja vyjadria, ale to je všetko. Ale ja by som sa chcela spýtať pani Vyslanke nejaké percento žien žije na Islande a to je jedna vec. A po druhé, váš eh, systém vzdelávania eh, je zameraný od úplného detstva na rovnosť však. A ďalšia vec, ak existuje nejaká horizontálnosť eh, politiky rodovej vo všetkých politikách vlády, či teda aký, aký to, akú to má podobu a ďalej, či registrujete napríklad násilia medzi pohľaviami. Pani Morvaj, ďakujem veľmi pekne. Chcela by som poďakovať pani veľvyslankyni za veľmi eh, dobrý príspevok. Chcela by som vám zablahoželať eh, k tomu, čo som vám podarilo dosiahnuť na Islande eh, v otázke rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami. Tu by som chcela vypichnúť e, otázku účasti na politickom živote. Je skvelé, že ste dosahli takmer úplnú paritu, i keď e, sa to trošku zhoršilo po najnovších e, voľbách. Ale v zásade ste dosahli rovnakú účasť 50 na 50 v parlamente. Existuje veľmi veľa E, teoretických diskusí medzi novinármi vo všeobecnej rovine. E, čo sa týka politiky v oblasti rozhodovania v krajine, kde veľké, väčšie množstvo žien sa zúčastňuje na rozhodovanie, napríklad ako diplomatky. Bohužiaľ, Ehm, vo mnohých krajinách nie až tak e, veľa žien sa zúčastňuje na politickom živote. E, aké máte skúsenosti? E, ehm, ako mení účasť žien, parita účasti žien v parlamente, ako to ovplyvňuje politický život? Dúfam, že sa mi podarilo sformulovať dostatočne jasné moju otázku. I don't see any one more. Nevidím, e, e, že by sa ešte niekto hlásilo slovo. Takže vrátim vám slovo, pani e, veľvyslankyňa. Ďakujem veľmi pekne za tieto otázky. Na niektoré z nich nebude jednoduché odpovedať. Pokúsim sa. Najprv dovolím si začať s vašimi otázkami. Samozrejme, Eh, o normách eh, rovnakého odmenovania sa veľmi živo diskutovala za začiatku. Teda nediskutovala sa o tom, že by sme mali takúto normu, aby sa používala, ale diskutovala sa o tom, či by malo to byť eh, právne záväzné. Napríklad mali sme spoluprácu so všetkými sociálnymi partnermi, organizáciami zamestnávateľov, E, s odbormi, e, e, so štátnymi inštitúciami. Všetci spoločne sme sa snažili to vypracovať, ale potom v otázke právnej záväznosti boli určité pochybnosti, to bolo zrejme jediné negatívum, o ktorom sa diskutovalo, či to máme alebo nemáme mať vôbec. Ale myslím si, že teraz e, sú všetci spokojní, že parlament to presadil a ako som e, povedala, že väčšina poslancov e, schválila toto opatrenie ako právne záväzne, ako právne povinné. I keď boli určité nesúhlasné hlasy čo sa týka mm, intenzívnejšej e, účasti e, mužov e, v rodinnom živote, v starostlivosti o deti, výchove deti, detí. To sú, sú, súviselo s rodičovskou dovolenkou. Jej zavedenie znamenalo obrovskú zmenu, pretože to umožnilo nielen matkám sa starať o maličké mladé deti, eh, ale aj otcom. A to sa prejavilo ako veľké pozitívum, eh, ktoré malo ďaleko siahle dôsledky, podstatne eh, väčšie, než sme sa domňovali v čase, keď sa príjmal tento zákon. To umožnilo aj otcom využívať takúto rodičovskú dovolenku pri narodení dieťaťa a 90% mužov e, využili túto možnosť, čo je obrovské pozitívum. Hovorili ste, teda keď sme hovorili o nerovnakom odmenovaní e, mužov a žien, alebo o, o, o rodovej segregácii pracovných síl, e, treba si uvedomiť, že typicky ženské profesie sa hodnotili odlišným spôsobom a našim cieľom bolo prehodnotiť naše vnímanie pracovných miest, e, e, toho, ktoré sú možno dôležitejšie alebo by sa mali lepšie odmeňovať. To je náš dlhodobý cieľ. E, na Islande dve tretiny vysokoškolských študentov to sú študentky, ženy, ale to sa až tak neprejavuje v odmeňovaní. Takže aj tento problém treba riešiť, ale dúfajme, že z dlhodobého hľadiska to dokážeme dosiahnuť. Ale táto analýza pracovných miest, eh, o tom sa vedú eh, veľmi dôležité hm, diskusie. Napríklad na Islande hm, porodničky štrajkujú, pretože sa domnievajú, že nemajú eh, dobré odmeňovania, požadujú vyššie mzdy v situácii, keď e, naozaj vedúci pracovníci e, zdravotníci dostávajú veľmi veľké platy. Takže aj tomuto sa máme, sa treba venovať. Pýtali ste sa na no, pardon, e, a teraz e, účasť žien e, na politickom živote. To je stály boj, ako už som povedala. Napríklad vo voľbách e, počet žien, ktoré sa zvolili, znižil z 48 na 38 odkedy vypukla hospodárska kríza z roku 2008, náš politický život bol veľmi premenlivý. Ešte sme sa nezotavili vzniklo veľmi veľa e, nových malých stran, dokonca extremistických e, e, stran. A to znamená, že tam sú menej zastúpené ženy a to už sa odzrkadľuje aj na počte poslankyň v parlamente. Uvidíme, či je to nejaký trend, alebo či sa to opätovne vyváži a mm, pre najmenšom dúfame, že podiel žien e, e, sa opäť e, zvýši. Pre nás bol obrovský milný, keď sme dosiahli takmer 50 Samozrejme sú tu rozličné situácie v jednotlivých štátoch. Všetky krajiny majú vlastnú históriu, vlastné tradície a skúsenosti jednej krajiny sa nemôžu priamo e, uplatniť na pôdu inej krajiny. E, konštatujem, že e, podľa našich skúseností rodová problematika E, sa už dostala do tzv. mainstreamu. O tom sa už vôbec nediskutuje. Vôbec sa nespomína otázka, či treba e, zabezpečovať e, rodovú rovnosť. Zároveň sa uvedomujem, že v niektorých krajinách situácia je úplne iná. Možno, že nám sa darilo, pretože sme malá krajina a naša spoločnosť je podstatne transparentnejšia. Často sa skrývajú určité veci, takže mm, neviem, e, čo by som odporúčil iným štátom, ale domnievam sa, že niektoré z opatrení, ktoré som spomenula vo svojom vystúpení, by e, sa mohli použiť ako nástroje aj inde. Neviem, či som niečo nevynechala. Áno, e, otázka prednášania na školách e, problematiky rovnosti alebo e, presadzovania rodovej rovnosti vo e, všetkých smeroch štátnej politiky. Treba povedať, že všetky smery politiky vlády, parlamentu sa vždy analizujú z hľadiska zabezpečenia rodovej rovnosti. Toto môžem potvrdiť že vo všetkých smeroch politiky sa snažíme e, zohľadňovať e, hľadisko rodovej rovnosti. Pokiaľ ide o e, tom, že by sa to prednášalo na školách ako osobitný predmet, na tom sa pracuje a Myslím si, že to bude veľmi dôležitý e, predmet, dôležitá disciplína aj na školách. Myslím si, že sa mi podarilo zodpovedať e, väčšinu otázok, aspoň dúfam, že áno. Veľmi pekne ďakujem e, za to, že ste sa podelili o svoje skúsenosti, o približili nám, čo robíte na Islande v otázke zabezpečenia rodovej rovnosti Dúfam, že aj nám sa o pár rokov mm, podarí sa dozvedieť viac o tom, ako dopadla táto legislatíva. Dúfam, že v celej Európe sa nám podarí dosiahnuť e, podstatne viac, pretože táto vec je mimoriadne dôležitá. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli medzi nás. Ďakujem pekne za pozvanie. Dodám ešte, že veľmi radi e, prídeme s sem, ak e, váš výbor sa bude zaujímať o nejaké konkrétne veci. Mnohé z nich som už spomenula, ale e, my sme na veľvyslanectve e, sme vám vždy k dispozícii a pre nás je vždy potešením, keď môžeme sem prísť. Veľmi pekne ďakujem. Okay, we have some more work to do. Máme ešte zo pár e, vecí. Než ukončíme dnešnú schôdzu. A teraz bod 6. Návrh naredenia Európskeho parlamentu a rady, ktorým sa mení nariadenie Európsk- 1303 e, 213 e, zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, koheznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka, a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, koheznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušujú naredenie Rady 1083 eh, lomeno 2006, pokiaľ ide o podporu štrukturálnych reforiem v členských štátoch. Eh, Spravodajkynia Sirpa Petikejnen EPP. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Na, to bolo posobivý výkon, keď ste e, prečítali nás zo správy. Ďakujem, že ste si s tým poradili. Ale e, v samotnej správe e, toho tak až veľa nie. Samotná problematika však dôležitá je, pretože domnievame sa, že cesty, zdravotníctvo, a tak ďalej, to je niečo, čo nemá eh, rodové hľadisko. Ale nie je to celkom tak. Vieme, že peniaze, rozpočet sú rodovo neutrálne. Nevenujeme pozornosť tomu, eh, akú spoločnosť eh, vytvárame a ktoré rody sú predesňované v mechanizme financovania. Čo je najdôležitejšie, je zvýšiť transparentnosť, aby to bolo očividné. Preto považujem za dôležité a preto som to doplnila do správy, že e, treba urobiť analýzu e, vplyvov na rodové otázky, než e, urobíme nejaké plánovacie rozhodnutie alebo rozhodnutie o rozpočtovaní, musíme zohľadniť rodové otázky. Niektorí tvrdia, že je to veľmi komplikované, ale nie je to tak. Napríklad či vo všeobecnosti muži alebo ženy e, e, skôr používajú osobné motorové vozidla a kto bude mať e, väčší osoch z investícií do cestnej siete alebo či verejnú dopravu používajú skôr muži alebo ženy, napríklad železničnú dopravu. Kto bude mať väčší benefit z, zo zlepšenia verejnej dopravy alebo hustejšej cestnej sieti? Pre koho je prospe- e, prospešnejšia alebo menej prospešnejšia existencia systému, kde e, chýbajú prvky starostlivosti o deti alebo osoby staršieho veku? E, Súvisí to aj s dosiahnutím rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom. Takže domnívame sa, že treba za každým robiť aj e, e analýzu e, e, rodových dopadov v tomto výbore e, e, častokrát hovoríme o myšlienke e, rodového rozpočtovania. Takže treba robiť jednak takúto analýzu a na druhej strane uplatňovať princípy pri tvorbe rozpočtu, aby sme sa postarali určité rodové hľadiska, aby sme mm, odstranili napríklad nespravodlivé, eh, nespravodlivé rozdeľovanie prostriedkov. Eh, čo treba eh, privítať, to je exande podmienka, ktorá musí zabezpečiť napríklad odbornú prípravu v otázkach rodovej rovnosti, tých pracovníkov, ktorí správujú e, e, európske prostriedky na úrovni členských štátov. Čiže musí existovať určitá informovanosť pracovníkov e, o tejto záležitosti, než sa schvália určité programy alebo prostriedky na vnútroštátnej úrovni. To je veľmi dôležitá predbežná podmienka, ktorá dúfam sa uplatní do všetkých fondov. To je tá prvá e, dôležitá premisa. A tá druhá spočíva v tom, že komisia a členské štáty by mali zabezpečiť, aby príslušné návrhy neznamenali e, e, redukciu zdrojov, pri uplatňovaní Európskeho paktu o rodovej rovnosti alebo mm, otázke strategického angažovania pri zabezpečovaní rodovej rovnosti. A to na úrovni členských štátov existujú milníky a ciele pre realizáciu reforiem, ktoré reflektujú dopad na e, rodovú rovnosť. A to konkrétne znamená, že by sme mali skúmať e, na základe histórie a existujúcich programov, aká je situácia lebo dá sa to e, dá sa tu prečítať, alebo dá sa tu vyčítať celkom rozsiahly zoznam e, fondov, čiže čo, aké projekty vlastne ideme podporovať. A potom sú tu zaujímavé štúdie, um, ktoré hovoria o tom, aké priority treba nastaviť alebo riešiť, ako napríklad e, škôlky a jasle, alebo aké sociálne a zdravotné služby, dopravné um, služby ľahko dostupné, služby najmä vo vidieckých oblastiach. Toto sú veci, ktoré zatiaľ neboli uznané za významné kontribu- kontribútory a preto pani predsednička si myslím, že týmto by sa mal parlament zaoberať a tlačiť komisiu a členské štáty do toho, aby splnili svoju povinnosť a využili tieto prostriedky tak, aby, aby prispievali k rodovej rovnosti. Ďakujem. Uh, thank you very much, Sirpa. I... Ďakujem veľmi, veľmi pekne, Sirpa. Nevidím, že by, sa, že by tu boli nie, niektorí iní tieňoví spravodajcovia, pardon, tieňové spravodajky. Nechce niekto povedať tieto veci niečo? Ja si myslím, že politika súdržnosti je jediný nástroj v súčasnosti, ktorý Európska únia má k dispozícii, aby bojovala proti nerovnosti, aby podporovala tak sociálnu ako aj teritoriálnu koheziu a e, revízia nariadenia by e, mala byť orientovaná takýmto smerom, teda aby sa nepodporilo to redukovanie a zhoršovanie politiky súdržnosti. Čiže na tomto výbore pre práva žien by sme mali obhajovať tie opatrenia, ktoré vidíme ako plodné aj na základe príkladu Islandska, teda tá horizontalita rodovej politiky a tým pádom aj politiky súdržnosti, ako aj ostatných politik. A ja mm, by som chcela doplniť odsek o hodnotení dopadu týchto politík ehm, a o pridelovaní rozpočtových prostriedkov v zmysle týchto politík. Ja si myslím, že ehm, výbor pre rozpočet by mal e, riešiť napríklad rovnosť príležitostí, e, dostatok príležitostí pri, no, pre nezamestnaných, pre, um, pre malé a stredne veľké firmy, ktoré zakladajú ženy, pre penzistky a tak ďalej. A náš výbor zase by mal zabezpečiť, aby sa komisia nezbavila e, tejto problematiky a nehodila ju na plecia členským štátom, pretože toto je vec, ktorá sa dá riešiť e, práve európskymi nástrojmi, ako je napríklad politika súdržnosti a to by, na to by mal prihľadať náš výbor, alebo teda mal by minimálne prihľadať na to, aby e, komisia túto zodpovednosť vzala na seba. A princíp rovnosti medzi ženami a mužmi je kľúčový a horizontálny a mali by sme Ehm, v otázke tej makrokondicionality byť možno troška bojovnejší, lebo sa ukazuje, že opatrenia, ktoré e, boli uplatňované, teda úsporné opatrenia, tie ehm, nejako neprispeli k boju žien a preto my podporujeme, podporujeme revíziu tohto nariadenia a tiež e, dobrovoľnosť zavádzania zmien, alebo teda ochotu zavádzať zmeny do textu. Ale tiež by sme chceli, aby sa vynul istý tlak. Ďakujem vám. Pozrime sa, či ešte niekto e, za komisiu by chcel slovo. Komisia, nie? Dobre, tak potom dáme znova slovo Sirpe. Chcete to uzavrieť? Ja by som chcela len poďakovať za vaše pripomienky sekretariatu a ostatným poslankyňam za príspevky v celom procese. Ďakujem. Dobre, takže máme harmonogram. Predkladanie pozmeňovacích návrhov je ohraničené termínom 13. júl 2018, tento rok samozrejme, e, o 12. Potom sa bude hlasovať e, na výbore FAM 3. septembra a hlasovanie vo výbore REGI bude 9. oktobra No a tým sa dostávame k poslednej otázke na dnešnom programe. Ide o bod 7. Týka sa vytvorenia Európskeho úradu pre prácu European Labour Authority. A tu je spravodajcom e, Jordi Sole za zelených. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja s radosťou priblížim stanovisko o návrhu na vytvorenie Ehm, teda ehm, stanovisku k nariadeniu o vytvorení Európskeho úradu pre prácu a ako spravodajca plne podporujem vytvorenie takéhoto úradu, ktorý by mal pomôcť zlepšiť implementáciu rôznych európskych zákonov týkajúcich sa zamestnanosti a práce a mal by podporiť e, najmä cezhraničnú mobilitu, bojovať proti cezhraničným sociálnym podvodom a podporovať mobilných pracovníkov. Pokiaľ ide o rozmer rodovej rovnosti e, v tomto stanovisku, vzhľadom k tomu, že ženy sú neproporcionálne a často proti svojej vôli koncentrované v zamestnaniach prekerných alebo nestabilných, je našim cieľom zabezpečiť aj prostredníctvom tohto úradu e, rodovú rovnosť e, a E, preto naše e, stanovisko chce e, rodové otázky zaradiť medzi priority implementácie v rámci politického cyklu, ako aj pri zostavovaní budúcich riadiacich orgánov tohto úradu. A špecificky v stanovisku navrhujem, aby bol rodový rozmer vnorený prostredníctvom indikátorov a E, zohľadnenia tohto aspektu v ročnom aj viacročnom plánovaní práce tohto uvažovaného úradu a zároveň, aby sa na rodové otázky pamätalo aj v rozpočte, ďalej, aby boli získavané príslušné dáta a aby e, tento úrad komunikoval nielen s Eurostatom, ale aj s Európskym úradom pre rodovú rovnosť a ďalej, aby boli do výročnej správy zaradené osobitné kapitoly týkajúce sa rodovej rovnosti a zároveň, aby tento úrad poskytoval informácie tak jednotlivcom ako aj zamestnávateľom. A to osobitne e, e, informácie týkajúce sa materskej a otcovskej dovolenky a ostatných náležitostí týkajúcich sa starostlivosti o deti, ako aj e, aby skúmal nedostatky v sociálnej oblasti z hľadiska rodovej rovnosti, aby Ďalej e, komunikoval s organizáciami zastávajúcimi ženské práva, aby ich zaradil teda do skupiny zainteresovaných a aby záverom zabezpečil rodovú vyváženosť v orgánoch, ktoré e, budú riadiť tento úrad a poskytovať mu poradenstvo. A ja dúfam, že tieto pripomienky, ktoré prostredníctvom tohto stanoviska vznášame, budú E, budú zohľadnené, padnú na úrodnú pôdu a dúfam, že ma aj všetci podporíte. Ďakujem vám, Jordi. Teraz e, dáme slovo tieňovým spravodajcom, avšak nikoho z EPP tu nevidím, teda pani Záborská, avšak e, Maria by chcela povedať... Maria skratka zastúpi inú spravodajkňu. Áno, ďakujem pekne, Anna. Ja sa ujímam eh, slova na miesto eh, kolegyne, ktorá ťa dnes zastupovala tak, že Vilia samozrejme súhlasí s eh, tým, čo odznelo, pokiaľ ide o úlohu tohto orgánu, Európskeho orgánu práce, Môžeme sa tešiť, že máme takýto orgán, ktorý sa teda ustanovuje, ale tiež e, treba hneď od začiatku nastoliť tú otázku rovnováhy medzi e, mužmi a ženami. Častokrát je totiž e, náročnejšie veci opravovať spätne, než ich od začiatku správne ustanoviť. Takže je naozaj nevyhnutné, aby v rámci riadenia tohto orgánu existovala rovnováha medzi mužmi a ženami. To znamená taká tá rovnosť v oblasti riadenia tohto orgánu. To je, myslím, prvá vec, ktorú musíme požadovať pri vytváraní tohto orgánu. No a potom po druhé, pokiaľ ide o ten rozmer, ktorý by mal tento orgán priniesť, jeho poslaním je bojovať proti e, zneužívaniu, taktiež kontrolovať e, uplatňovanie smernici, smernice pardon, o vysielaní pracovníkov, um, informovať prípadne občanov o ich právach. No a potom častokrát sa hovorí o mobilite pracovníkov mužov, ale neveľmi často sa hovorí o mobilite pracovníčok, a to najmä v oblasti poskytovania starostlivosti. Tam máme čoraz viac žien, ktoré sú dnes mobilné a ktoré teda majú neistú situáciu vo vzťahu k svojej zmluve, ale taktiež pokiaľ ide o ich práva. Takže naozaj je potrebné postarať sa o tieto mobilné pracovníčky, ktoré dnes v Európe máme. Treba ich teda aj lepšie informovať o ich právach a teda vylepšiť aj ich e, situáciu vo vzťahu k, ku krajinám pôvodu. No a taktiež treba pracovať aj s odbormi, začať sociálny dialog, to je tiež veľmi dôležité. Myslím si, že to prepojenie orgánu na sociálnych partnerov je niečo, čo by sme mali naozaj uprednostňovať. Takže Vilian je naozaj veľmi Rada teší sa na, na tú prácu, ktorú ešte s spravodajcom v tomto smere vyvinú, tak aby sa vypracovali konštruktívne pozmeňovacie návrhy, a ktoré zlepšia teda postavenie žien. Ďakujem pekne. Thank you, Maria. Ja ďakujem vám, Maria. Teraz e, je tu pani Kuneva za GUE NGL. Ďakujem veľmi pekne. Želám vám príjemné popoludne podvečer. Rada by som poďakovala spravodajcovi za e, návrh, ktorý sme dostali v podobe návrhu stanoviska. Myslíme si, že v tomto stanovisku ide správnym smerom, to asi nikto nespochybňuje. Avšak nestačí, aby sme E, otázku e, rodov zjednodušili na indexy, ktoré budú monitorovať e, rodovú otázku a, a nestačí ani požadovať paritu v, v orgánoch tohto úradu. My chceme riešiť problémy, s ktorými sa ženy na trhu práce potýkajú a nehovorte prosím, že percento žien na trhu práce sa zvýšilo, takže by sme mali byť vďační v Európe po, pomer alebo podiel žien, ktoré sa zúčastňujú na trhu práce, bol zvýšený o 50 podľa Medzinárodnej organizácie pre prácu a to v roku, do roku 2017. A toto percento um, je o 13 bodov nižšie než e, ekvivalent e, pri mužoch, teda miera zamestnanosti mužov. A ak do roku 2025 e, sa nám podarí tento rozdiel v zamestnanosti oboch pohlaví znížiť na nulu, tak by to znamenalo, že, do, že ekonomika Európskej únie by produkovala o 460 miliónov eur viac. Ale Prečo chcete ženám e, vziať právo pracovať? Nie je to preto, že by neexistovali pre ne pracovné miesta, nie je to preto, že by e, ženy boli nejaké extrémne selektívne ohľadom práce, ktorú chcú vykonávať, alebo že by nemali dokonca zručnosti na, na jej vykonávanie, na to, aby vstúpili na trh práce nemôžu na tento trh práce vstúpiť e, z toho dôvodu, že mm, sa neponúka stabilita a e, nerešpektuje sa dôstojnosť pracovníkov, e, zamestnancov a to sa týka všetkých, nielen žien. A toto je minimum, ktoré by Európska únia mala garantovať, a pardon, a teraz myslím na tento Európsky orgán pre prácu. Keď e, bol návrh e, spracovaný, tak e, oznámený, tak sa hovorilo, že chceme podporiť mobilitu zamestnancov a že táto cesta bola ukončená práve návrhom na vytvorenie Európskeho úradu pre prácu, že to pomôže občanom aj podnikom prehlbiť túto mobilitu a zároveň sa takto budú získavať údaje a posilní sa spolupráca medzi členskými štátmi s cieľom uplatniť efektívne pravidlá. Toto povedal komisár Timmermans. A ja sa pýtam, či vy vnímate ochranu zamestnancov ako vec, ktorá je vôbec v tomto jeho vyjadrení nejako prítomná. Máte pocit, že niekde spomína to, že tento orgán, Európsky orgán, orgán práce, bude chrániť týchto zamestnancov, ktorí sa budú pohybovať v rámci Európskej únie cezhranične, že sa tu nebude podporuje nejaká parita medzi rodmi. E, tých 17 miliónov zamestnancov a pracovníkov, ktorí sa presúvajú v rámci Európskej únie za prácou, to rozdelenie medzi mužov a ženy je zhruba 50 na 50. A na povrchu to vyzerá dobre, ale keď sa pozrieme na podrobnosti, tak tam vidíme obrovské nerovnosti medzi krajinami, kam títo pracovníci prichádzajú, napríklad e, viac ako 60 ľudí, ktorí e, odchádzajú za prácou z Grécka alebo z Talianska sú ženy. E, v prípade Rumunska a Polska toto percento je menej ako 25 a, takže kde táto nerovnováha alebo táto nerovnosť vzniká a aký e, bude vplyv na práva pracujúcich žien. Podobne e, možno konštatovať e, veľké rozdiely v pohybe migrujúcich žien do iných krajín. Napríklad v Grécku ženy, ktoré prichádzajú z iných krajín za prácou e, tvoria obrovský, obrovské číslo, obrovský podiel a e, kde, e, teraz, ako vzniká tento paradox? Povedzme si otvorene, že kľúčom je garantovaná nižšia mzda pre ženy. Napríklad v Nemecku um, sestry, zdravotné sestry z Grécka, ktoré tam odchádzajú za prácu a sú ochotné tam pracovať, to robia za nižšiu cenu, za, za nižší plat. E, v Grécku zase pracujú ženy z Rumunska a Bulharska, ktoré e, nachádzajú prácu v cestovnom ruchu a e, to za nízku mzdu a za hrozných podmienok a niektoré z nich ani nelegálne. Takže toto je práve ten problém, ktorý by mal riešiť tento európsky E, úrad pre prácu. Drahé kolegyňa a kolegova, nepotrebujeme nejaký ozdobný orgán, nejaký ozdobný úrad, ktorý bude spisovať e, správu o nedostatkoch e, trhu práce cez perspektívu rodu. My by sme potrebovali silný úrad, ktorý bude vykonávať dohľad a ktorý bude schopný garantovať to, aby sa právo Európskej únie reálne uplatňovalo. A to od smernice o e, rovnosti mzdy pre mužov a ženy, ako aj nestabilných podmienkach, za ktorých e, ženy musia pracovať. My potrebujeme orgán, ktorý sa pokúsi diskrimináciu na základe rodu riešiť ktorý bude napríklad chrániť eh, tehotné ženy pred prepustením a ktorý eh, bude nútiť zamestnávateľov, aby platili pokuty a nebude penalizovať zamestnancov. My musíme garantovať eh, nielen bezpečné podmienky práce, ale aj rozumné pracovné časy a my potrebujeme úrad, ktorý v princípe bude chrániť skôr zamestnancov, než ich kapitalistických zamestnávateľov. E, mali by, nemali by sme vytvárať ďalší zbytočný úrad, e, mali by sme sa naopak pokúsiť e, budovať spravodlivejší a bezpečnejší život pracovníkov v Európe. Ďakujem. Thank you, Kostatinka. Ďakujem veľmi pekne. Kostadinka, je tu ešte niekto, kto by chcel prehovoriť? Köszönöm szépen. E, nekünk e, magyaroknak e, nincsenek nagyon jó tapasztalataink arról, amikor az Európai Unió... Magyarsko má svoje vlastné skúsenosti v otázke kontroly zo strany Európskej únie. Tu je častokrát, e, e, častokrát sme svedkami zvoji vôle alebo diskriminácie. Pokiaľ ide o Európsky e, orgán práce, tu ja ako právnička mám isté nádej, pretože o konkrétne európske normy v oblasti práce a Mm, tu sa bude kontrolovať e, presadzovanie týchto noriem a moje skúsenosti e, naznačujú, že vo mnohých oblastiach takéto pracovné normy sa e, hrubým spôsobom porušujú, najmä v krajinách strednej a východnej Európy, Európy kde či už domáci zamestnávateľia alebo zamestnávateľa zo západných členských štátov, častokrát nadnárodné spoločnosti, brutálnym spôsobom zneužívajú situáciu a svoju e, moc. Uplatňujú určité kroky e, v oblasti pracovného práva, ktoré si e, u seba doma v západnej Európe si by nikdy nemohli dovoliť. Podporujem to, čo povedala predretnička Mohli by sme vypočítať nejaké konkrétne prípady alebo situácie, ktoré by sme mali e, kontrolovať e, prísnejšie e, a kde by sme mali lepšie chrániť zamestnancov. Prepačte. Napríklad, ak niekto zneužíva predpisy, európske normy, Mm, tu treba povedať, že e, e, e, zahraničné firmy nechcú zatvárať dlhodobé pracovné zmluvy, prípadne zmluvy na dobu neurčitú, zneužívajú platné pravidlá a vykoristujú pracovníkov Mm, e, najmajú ľudí na dobu určitú a po jej uplnutí ich e, prepušťajú a zase príjmajú nových pracovníkov na dobu určitú a tak do nekonečná. A tým pádom sa e, zneužívajú európske pracovné normy. Alebo môžeme hovoriť o svojvoľnom prepušťaní zo dňa na deň, keď ľudia sa ocitnú na ulici. Ehm, tým sa porušuje právo na eh, mm, sociálnej istoty mm, pracovníkom eh, sa nedarí presadzovať svoje práva. A to sa týka aj mnohých zamestnávateľov zo západnej časti Európy. A preto dúfam, že po ustanovení eh, tohto Európskeho orgánu práce sa zlepšia e, pracovné podmienky pre zamestnancov v krajinách e, strednej a východnej Európy. E, tu v našom výbore hovoríme konkrétne o právach žien a musím povedať, že takéto prípady znižovania ešte viac doľahajú na ženy. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. Nemáme tu nikoho z komisie, takže môžem slovo odovzdať priamo spravodajcovi, pánovi Jordimu, nech sa páči. Áno, ďakujem pekne. Ďakujem pekne aj eh, trom kolegyňam, ktoré sa ujali slova a podelili sa s nami o svoje obavy a názory. Mám rovnakú obavu ako vy, pokiaľ ide o tie e, rôzne pracovné podmienky, spravodlivé pracovné podmienky, teda ten rozdiel medzi západom a východom. Ja som z juhoeurópskej krajiny. Tam je otázka pracovných podmienok e, ešte o mnoho neistým e, problémom a samozrejme o to neistejším, pokiaľ ide o ženu. Avšak toto je stanovisko, ktoré sa týka orgánu, ktorý sa bude zaoberať cezhraničnými, cezhraničnými pardon, otázkami, cezhraničnou mobilitou. No a tie obavy, ktoré ste zdôraznili, mám rovnaké obavy a myslím, že to treba naozaj zapracovať do smernice o e, férových pracovných podmienkach, e, ktorá sa v súčasnosti pretláča lebo tie minimálne a pracovné e, normy by bolo treba naozaj prijať naprieč Európskou úniou. Je tam mm, veľa nedostatkov, veľa medzier a potrebujeme mať tiež e, väčšiu kontrolu. Ale čo som sa snažil povedať v tomto stanovisku je zaviesť tam e, rodovú rovnosť aj vo vzťahu k rozpočtu v rámci konkrétneho orgánu, ktorého mandátom bude zameriavať sa najmä na cezhraničné, cezhraničnú pracovnú mobilitu. V každom prípade ďakujem pekne za vaše názory a veľmi rád budem s vami naďalej spolupracovať. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Keď sa pozrieme na eh, časový harmonogram, tak eh, Lehota na predkladanie pozmeňovacích návrhov je 12. júl 2018 o 18.00 hlasovanie vo výbore FAM bude 27. septembra a hlasovanie vo výbore MPL 18. októbra. No a myslím, že týmto to môžeme dnes ukončiť. Ďakujem pekne všetkým Ďakujem pekne aj tlmočníkom. Všetkým prajem ešte príjemný večer.